Dobrý deň prajem všetkým, prosím, usaďte sa. Chcem e, privítať e, delegáciu z talianskej Guardia di Finanza. Veľmi oceňujeme spoluprácu s e, orgánom Guardia di Finanza. Vy ste jedni z, z najprísnejších v Európe. Veľmi oceňujeme vašu prácu a tešíme sa na stretnutie budúci rok v Taliansku priamo na mieste. Teraz e, program rokovania. Máme tu takisto Cont News e, s e, tlmočenými jazykmi. Takisto toto zasadnutie sa prenáša na internete. Menili sa spolupracovníci sekretariatu, ale to všetko si môžete prečítať v Cont News. Nikto sa nehlási. Bart, nech sa páči. Pani predsednička, možno len procedurálna záležitosť. Ja, by, ja predpokladám, že kolegyňa, kolegovia z tohto výboru tiež sledujú aktuálne správy a čítali si tento týždeň aj politiko, kde bol uverejnený článok o tom, čo sa deje medzi Olafom a dozorujúcim výborom. To je asi nekonečný príbeh a ja som tam čítal o výdavkoch, o ktorých alebo teda, ktoré mal vynaložiť e, výbor pre dohľad e, nad rámec rozpočtu. A e, ja, možno, sú tie, možno sú to fakty vycúcané z prsta, ale ak sa niečo také dostane do politika, tak asi odniekiaľ tie údaje unikli a Ehm, ja som to zisťoval a mám pocit, že to neodišlo z výboru pre dohľad, ale že to išlo z OLAFu a to pravdepodobne priamo od pána Kesslera, generálneho riaditeľa OLAFu, takže by som vás chcel poprosiť ako predsedníčku tohto výboru, aby ste minimálne na program stretnutia koordinátorov tento bod zaradili a dúfam, že pani Georgieva ehm, sa k tomu tiež bude môcť dostať a zistiť, čo sa deje medzi výborom pre dohľad a OLAFom, pretože toto už dlho nie je zdravá situácia a postoj pána Kesslera v tejto e, veci je naozaj veľmi polutovania hodný. Ja, Ďakujem. Ja súhlasím s vami, musím povedať. Došlo k novej eskalácii na osobnej úrovni a dojem, ktorý tu vzniká vlastne e, aj s tými grafmi, e, ktoré boli vypracované, ja si kladím otázku, prečo to vypracovali, prečo sa porovnávajú jednotliví poslanci a ich cestovné náklady. Na to neexistuje skutočný dôvod, jedine, že by niekto chcel vyvolať dojem, že niekto využíva e, rôzne preplacanie nákladov proti zákone alebo využíva to viac ako iný. A to je už je naozaj nový stupeň eskalácie. My už sme zažili všeličo v tomto konflikte, ale toto je naozaj niečo úplne nové. Je to naozaj poľutovania hodné. Opäť sa ukazuje, že toto naozaj nie je práca generálneho riaditeľa. Um, mm, a odôvodňovať takéto konanie rozpočtovými obmedzeniami, to, to sa mi nezdá byť oprávnené, ide tam o 20 tisíc eur, e, ktoré, ktoré možno ani neexistujú, veď toto tá jedna osoba si vezme v čistom mesačne domov. E, podľa mňa je to naozaj škodlivé a bude to aj e, škodlivý príbeh, keď ľudia v členských štátoch budú vedieť, že môžu stratiť svoju dobrú povesť len tým, že vykonávajú svoju prácu. E, budeme sa o tom rozprávať aj s koordinátormi. Musíme o tom naliehavo hovoriť. Je to naozaj veľmi poľutovaniahodná situácia, opakujem. Teraz tretí bod programu rokovania. Osobitná správa o verejnom obstarávaní v koheznej politike EÚ. Je to veľmi dôležitá osobitná správa. E, spravodajca je pán kolega Balčitis a príslušný člen dvora auditorov je pán Owen. Pán Owen dostane o chvíľu slovo, aby mohol predstaviť e, správu. Vielen Dank, Frau Gressle. Ďakujem pani Gressle. Ďakujem. Eh, ďakujem, chcem predstaviť túto správu v mene Dvora auditorov. Ďakujem spravodajcovi pánovi Balčitizovi za, eh, pracov, za pracovný dokument. Ďakujem aj Milanovi Smitovi, vedúcemu týmu, ktorý je tu dnes so mnou. Ďakujem aj môjmu kabinetu dodržiavanie pravidiel európskeho a národného verejného obstarávania v koheznej politike, to je nekonečný zdroj chýb. Vy ste to videli ako výbor vo viacerých správach Dvora auditorov počas viacerých rokov a vy ako Európsky parlament ste opakovane vyzývali, aby sa v tejto oblasti urobili nejaké zlepšenia. Nedodržiavanie pravidel verejného obstarávania to nie je iba o súlade s pravidlami, ale E, môže to naozaj poškodiť e, to, čo získavame za naše peniaze, oslabiť tie výhody, ktoré získavame toto je nástroj na to, aby sme dokončili vnútorný trh a zabezpečili dlho, dlho, e, trvalo udržateľný hospodársky rast podľa stratégie Európa 2020, ale zároveň musíme zabezpečiť aj efektívne využívanie verejných peňazí. Tento audit nám ponúka možnosť na základe konštatácií e, Dvora auditorov v rámci výročnej správy e, vrhnúť trošku svetlo na tento problém. Môžeme teraz zanalizovať konanie členských štátov viac do detailu. Dvor auditorov zverejnil správu o verejnom obstarávaní aj vo vidieckom rozvoji a toto príslušný výbor parlamentu diskutoval v apríli tohto roka. V rámci tohto auditu auditori nastavili, e, navštívili štyri členské štáty Českú republiku, Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo a tam um, bolo nájdených v rokoch 2009 eh, až 2013 eh, veľa chýb pri verejnom obstarávaní vo eh, vyhláseniach o dôveryhodnosti. Kontrolovali sme 115 príslušných orgánov v členských štátoch, ktoré E, zaobstarávali e, obstarávanie v rámci Európskeho kohezného fondu, Fondu pre vidiecký rozvoj a Európskeho sociálneho fondu. Takisto e, kontrola aj 28 najvyšších auditorských inštitúcií VÚ. Komisia v rokoch 2009 až 2014 riešila problém nesúladu s pravidlami verejného obstarávania. A čo sme teda skonštatovali? Správa ukazuje, že komisia aj členské štáty musia robiť viac, aby riešili problém chybovosti vo verejnom obstarávaní v oblasti koheznej politiky. Pretrvávajú e, závažné problémy vo verejných orgánoch v členských štátoch, keď zadávajú e, práce podporované z európskych peňazí, chyby sme našli v 40% projektoch, keď sme eh, ich auditovali v rámci výročnej spra- výročných správ v rokoch 2009 až 2014. Systematické analýzy zo strany komisie a členských štátov sú veľmi obmedzené a preto je eh, potrebné urobiť hlbšiu analýzu. Chýbajú dostatočné údaje na úrovni komisie a členských štátov Komisia urobila iba jednu analýzu v roku 2011, ale neaktualizovala ju odvtedy. Náš audit ukazuje, že komisia a členské štáty začali implementovať opatrenia, aby riešili tento problém, ale ešte stále e, to je nedoriešené, ešte ostáva veľa práce. Nedávna legislatíva o verejnom obstarávaní už má potenciál, aby riešila e, problém chybovosti vo verejnom obstarávaní, ale veľa bude závisiť od toho, ako sa legislatíva implementuje. A tzv. kondicionalita ex ante, respektíve kondicionality ex ante, ante podmienky, ktoré majú zabezpečiť efektívne fungovanie európskych štruktúrálnych a investičných fondov, tieto podmienky neboli splnené v mnohých prípadoch. E, dvor auditorov skonštatoval, že od začiatku 2015. komisia analyzovala 12 členských štátov, ktoré nesplnili podmienky, ktoré e, sú stanovené pre využívanie e, štrukturálnych fondov vo verejnom obstarávaní v období 2014 až 2020. Tieto e, podmienky musia byť splnené, samozrejme, aby sa efektívne využívali peniaze z EÚ. Opatrenia, ktoré príjma komisia od roku 2010, začali riešiť celkový problém, najmä e, vnútorná technická pracovná skupina a akčný plán komisie, to sú kroky správnym smerom. Avšak myslíme si, že komisia musí prejaviť viac líderstva, aby to riešila a aby aj zmierňovala napätie v členských štátoch medzi systémami e, verejného obstarávania a absorpciou európskych peňazí. Informačná technológia môže takisto pomôcť riešiť tento problém verejného obstarávania, pretože má potenciál transformovať e, tento systém, ale využívanie napríklad databáz alebo e, IT a, alebo databázy ACNE, ktorá má bojovať proti podvodu. Tieto prostriedky ešte nie sú úplne implementované v členským štátom, čiže tie výhody informačných technológií vo verejnom obstarávaní nie sú ešte plne využívané. Teraz to zhrniem. Poprvé, komisia a členské štáty by mali e, zbierať údaje o chybovosti a analyzovať dôvody a stupeň závažnosti chybovosti e, vo, vo verejnom obstarávaní v oblasti koheznej politiky. Po druhé, ak sa nesplnia podmienky využívania kohezného a štrukturálneho fondu do konca roka 2016 komisia by mala využívať svoje právomoci neustále na to, aby pozastavovala platby e, pre obdobie rokov 2014 až 2020 pre tie členské štáty, ktoré ešte nenapravili chyby. Ďalšia vec, komisia by mala aktualizovať interný akčný plán a každý rok by mala robiť e, správu o pokroku, mala by zlepšiť koordináciu medzi útvarmi Komisie a mala by zriadiť skupinu na vysokej úrovni, ktorá to všetko bude koordinovať. Poprvé, komisia by mala zavádzať finančné korek- korekcie, keď um, kontroly členských štátov na, prv- na prvej úrovni sú nedostačujúce a takisto by mala otvárať konania o porušení zmluvy. A komisia a členské štáty by takisto mali skúmať ďalšie možnosti, ktoré používajú informačné technológie, napríklad data mining alebo elektronické verejné obstarávania. Ďakujem komisii za vynikajúcu spoluprácu počas toho auditu. Sme veľmi potešení, že komisia e, súhlasila so všetkými našimi odporúčaniami a tešíme sa na ďalšiu prácu. Budeme monitorovať, ako to komisia bude implementovať v praxi. Dúfam, že táto správa pomôže aj poslancom Európskeho parlamentu a výboru KONT, ktorý e, kontroluje výkon a plnenie európskeho rozpočtu. Ďakujem. Toto je veľmi dôležitá a zaujímavá správa. Je to vlastne, táto práca je naša, náš každodenný chlieb. Kvalita verejných obstarávaní a aj legálnosť verejných obstarávaní, to nám naozaj pripravuje e, problémy a obavy, pretože toto je jadro vnútorného trhu a ja som nikdy nechápala, prečo sa toto nerieši intenzívnejšie, pretože tieto chyby e, doslova tunelujú vnútorný trh. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz pán spravodajca, kolega Balčitis, nech sa páči. Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbami kolegos. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja začnem s predstavením mojej správy a poďakujem sa Filipovi Oubenovi na úvod, ktorý predložil veľmi podrobnú správu. Táto správa, ako ste už spomenuli, má e, uľahčiť našu každodennú prácu, Keby sa nám podarilo spoločne primeť komisiu k tomu, aby dodržiavala tieto odporúčania, tak e, by sme mali pred sebou pravidelne jednoduchšie podklady. Naše rozpravy by ne, neboli také komplikované, keď hovoríme o porušovaní verejného, pravidel verejného obstarávania. Ako povedal už kolega, Kontrola sa zrealizovala v štyroch štátoch. Tieto štáty čerpajú e, veľa prostriedkov z kohezných fondov. Česká republika, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko. A takéto analýzy sú niekedy brané aj osobne, ale mali by sme si uvedomiť a mali by sme e, pochopiť, že tu nie, nejde o nejaké osobné výčitky. Chceme členským štátom pochopiť, e, pomôcť pochopiť, e, kde sa e, skrývajú problémy, kde sú problémy a niekedy bez zásahu komisie to nie je možné. Už začiatkom roka 2014 som žiadal o zjednodušený systém verejného e, zadávania. Chcel, žiadal som, aby sa vytvoril takýto jednoduchší systém, aby tam bola väčšia transparentnosť a aby tam existovali lepšie možnosti pre malé a stredné podniky zúčastňovať sa na týchto obstarávaniach. V tejto správe sa zdá, že tie problémy neboli vyriešené. V rokoch 2007 až 2013 e, sa rozdávali prostriedky bez konkrétnych stanovení cieľov a usmernení. Výberové konania neboli jednoznačné, jasné a okrem toho členské štáty nedostali informácie o tom, ako respektíve neodovzdávali informácie o tom, ako boli využité peniaze Európskej únie. Takže tie najdôležitejšie závery chcem zopakovať. 44 všetkých projektov obsahovalo závažné chyby. A to je okolnosť, ktorá naozaj nám um, v nás vyvoláva obavy. Komisia by sa mala snažiť o to, aby tá chybovosť bola menšia. Toto sa e, vysvetľuje tým, že Implementácia smernice nebola efektívna a okrem toho sa porušovali e, pravidlá hospodárskej súťaže a účastníci týchto projektov neboli vyberaní náležitým spôsobom a členské štáty nepredkladali informácie, neodovzdávali informácie o chybách. Medzi odporúčaniami mám nasledovné veci. Komisia by mala vytvoriť databázu o chybovosti, o miere chýb, o frekvencii chyba, o príčinách chybovosti. Iba takto sa dostaneme dopredu a znížime postupne mieru chybovosti. Okrem toho by sme mali vytvoriť zásady pre vytváranie porovnateľných údajov, pretože bez porovnateľnosti e, systém nezjednodušíme, systém ostane zložitý a členské štáty budú mať možnosť sa obhajovať tým, že majú odlišné systémy. Komisia by mala obnoviť, aktualizovať svoj akčný plán pre verejné obstarávanie. A každý rok by mali členské štáty urobiť správu o tom, ako implementujú tento akčný plán. Mala by sa vytvoriť skupina expertov na vysokej úrovni, ktorá by riešila presne tento problém chybovosti A e, takisto by sme mali zavádzať do praxe nové informačné technológie v celom systéme. Pozitívne je to, že v rámci nového programovacieho obdobia e, komisia pripravila technickú pomoc pre členské štáty. Podporujem odporúčania Dvora auditorov, aby v niektorých prípadoch sa pozastavili alebo prerušili platby. Ale nemalo by sa prerušovať platby z ničoho nič, ale iba vtedy, ak členské štáty nezohľadnili e, odporúčania, čiže ak nezabrali preventívne opatrenia, ak je to naozaj už posledné riešenie, tak by sa mali pozastaviť platby. Členské štáty by si mali vymieňať osvedčené postupy a skúsenosti, to by znížilo chybovosť postupne a samozrejme chcem podporiť e, účasť malých a stredných podnikov. Ďakujem. Vieme, e, že pokiaľ ide o pozostavenie e, platieb, sú tu odlišné názory, ale zaujímavé v správe bolo to, čo sa tam hovorí o závažných chybách, teda že napríklad nejaký účastník dostal zákazku, e, to a ak vôbec nemal dostať zákazku, to sú tie závažné e, chyby a pokiaľ ide o rozvoj e, vidieka, to, tam bolo 70 takýchto prípadov, ale v sociálnom fonde to bolo iba 16 a hezný fond to bola hodnota medzi týmito dvomi hodnotami a musíme vlastne sa zamie, za, zamyslieť nad e, týmto spolu s e, dvorom auditorov, prečo k tomu vôbec dochádza. Pán De Jongna. E. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, tiež chcem poďakovať e, dvoru auditorov ako, na, ako aj nášmu spravodajcu. Je to veľmi dôležitá téma a je to jeden z príkladov osobitnej správy, kde je veľmi dôležitá politika do tej miery, že tón tejto našej diskusie, kde e, pracujeme s, s pracovným dokumentom, ktorý potom vrátime e, do konania o absolutórium. Toto, absolutórium, toto má svoje obmedzenia a e, spravodajca prevzal isté údaje, uvedol ich vo svojej správe a toto by sa malo v absolutóriu seriózne odraziť. Takže Dúfam, že sa k tomu dostaneme aj, keď budeme debatovať o absolutóriu e, na tento rok. No a e, treba povedať, že verejné zákazky to je e, jedna z najväčších, alebo teda celkovo obstarávacie konania sú jeden z najväčších jeden z najväčších výdavkov, kam vlastne prúdia prostriedky z európskych fondov a potvrdzujú to aj tieto dokumenty, e, o ktorých sme práve počuli, ale sú tri veci, ktoré by som chcel sám spomenúť. V prvom rade, ja som tiež býval tieňovým spravodajcom pre e, novú smernicu o výberových konaniach a e, ten nový bod týkajúci sa akési trvalé udržateľnosti a e, odklonenia sa od kritéria najnižšej ceny, to je aj cieľom tých našich odporúčaní, alebo teda to bolo vlastne dôsledkom našich odporúčaní, ale e, my sme do smernice prevzali aj veci, ktoré by za, mali zabraňovať tomu, aby sa zákazky vršili tak, že e, v jednom výberovom konaní by potom bolo takmer nemožné, aby sa tam uchádzala malá alebo stredne veľká firma, ktorá by to jednoducho nedokázala splniť. A toto sa e, tam nedostalo, nedošlo e, k žiadnemu posunu v, tom, v tejto prístupnosti voči malým a stredne veľkým firmám a minimálne by som očakával, že pri revízii tejto legislatívy sa bude pamätať aj na toto. Druhá vec je prístupnosť informačná, alebo prístupnosť informácií. A tu by som chcel apelovať na to, že malý podnik tiež musí poznať informácie na to, aby bolo preň e, výberové konanie, verejné výberové konanie prístupné. A e, ťažko sa napríklad v praxi rozlišuje medzi prípadmi, kedy sú komplikované prí, pravidlá, kedy sú komplikované technické požiadavky a Eh, kedy dochádza dokonca ku korupcii alebo k zámernému obmedzovaniu alebo ovplyvňovaniu toho konania a eh, správa správodajcu mm, by mala obsahovať v, tejto, v tomto smere viac odporúčaní, pretože možno povedať eh, jednoducho, že pravidlá sú zložité a tým pádom to proste je pre malé firmy ťažšie, ale otázka je, či to nemôže byť spôsobené aj niečím iným, nejakým úmyselným ovplyvňovaním alebo obmedzovaním prístupu, alebo dokonca či nejde o korupciu. A posledná pripomienka, my na výbore pre vnútorný trh hm, sme nedávno absolvovali isté konanie legislatívne skrutinium, skrutinium teda preskúmanie legislatívy a vyprodukovali sme dokument, ktorý sa týka e-procurementu. Je to štandardný formulár, ktorý mal zjednodušiť podnikom účasť na elektronickom verejnom obstarávaní. Teda e, ide o poskytovanie informácií zadávateľom, ale je e, na škodu, že sa to nedostalo do tejto správy, pretože do veľkej miery. Síce išlo o aktivitu výboru pre vnútorný trh, ale je, ten, je to dokument veľmi jednoduchý a my máme e, teraz znova e, formulár, ktorý je komplikovaný, kde firma musí všetko, e, všetky informácie mm, získať sama, tie štandardizované informácie, ktoré sú poskytované v obstarávaní, sa nejako nezmenili a minimálne pre malé a stredne veľké podniky je to, je to potrebné. Uh, pretože všetko, čo, im, čo ich stojí viac času, alebo čo ich stojí nejaký čas, tak eh, zhoršuje prístupnosť toho výberového konania pre ne. A toto je vec, ktorú by som chcel spravodajcovi odovzdať, ale mm, e-procurement, teda eh, verejné obstarávanie na internete, je, alebo teda elektronické obstarávanie je pekný termín, ale treba ho aj reálne zjednodušiť. Ďakujem pekne, teraz kolega Šoltés, nech sa páči. Eh, za besedo. Ďakujem pekne za slovo pani predsednička. Pokiaľ ide o túto správu, samozrejme nie je to v zásade nič nové, to je dôležité zdôrazniť, pokiaľ ide o túto sféru. Konec koncov my sa už zapodívame tak povediať 10 ročia systému verejného obstarávania v EÚ. Máme v tejto súvislosti viaceré smernice, siaha to vlastne až do 80. rokov 20. storočia. Takže Môžeme ale skonštatovať, že v zásade už vyše 25 rokov sa zapodievame tým istým problémom. Ako v minulosti sú tu mnohé nezrovnalosti a nedostatky. Napríklad, pokiaľ si pozriete správu dvora auditorov, tak skutočne som znepokojený, pokiaľ ide o to, čo sa udeje v budúcnosti, pokiaľ ide o verejné obstarávanie a Kladiem si otázku, či vôbec sme stáva vypracovať na úrovni EÚ nejaký ideálny systém, nejaký jednotný trh, ktorý by sa týkal e, verejného obstarávania. Pokiaľ je o dvor auditorov, tak prišiel s viacerými komentármi a pripomienkami, napríklad pokiaľ ide o problematiku jednotného trhu, práve v oblasti verejného obstarávania a zapodieva sa tým, akým spôsobom by sa dá lepšie integrovať, ako zlepšiť jeho pôsobenie to sú relevantné otázky, ale je tu tá hlavná otázka, či vôbec je možné toto zabezpečiť. Totiž pokiaľ ide o odhady prípadných úspor, povedal by som, že to sú také veľmi odvážne scenáre. No a ešte dovolte pár pripomienok. V tejto správe vidíme aj, aký počet chýb nastal v poslednej fáze tam išlo vlastne o tú poslednú fázu verejného obstarávania a potom, ako to bolo vlastne o fáze po uzavretí zmluv. Takže vidíme, že väčšina chýb sa vlastne udeje ešte pred samotným podpisom. Potom sú tu chyby, ktoré sa týkajú niektorých iných oblastí. A potom ide aj o problematiku zadávania pod prahovou hodnotou, keď vlastne nie je nevyhnutné zverejniť takéto obstarávanie, či už je to na úrovni EÚ alebo na úrovni členských štátov. Takže toto je dôležitá oblasť, kde by komisia mohla dosiahnuť potrebný pokrok. Bolo by dobré prísť aj s určitými odporúčaniami, ktoré by sa týkali obstarávania pod určitou prahovou hodnotou. V každom prípade sa chcem poďakovať Európskom dvoru auditorov myslím si, že bolo dobré sa zamyslieť nad tým, ako do budúcnosti zrealizovať revíziu. Je totiž o to, aby sme si položili otázku, ako je to s týmito cieľmi, sú veľmi odvážne, ale vystáva otázka, či verejné obstarávanie v Európskej únii vôbec naplnilo svoje ciele, či vôbec tieto ciele sú opodstatnené. Tu ide teda o tú problematiku možných úspor, o možné dopady a vplyvy Ide o to, ako to bude vlastne s prístupom malých a stredných podnikov a nových podnikov k verejnému obstarávaniu. Je tu teda istý trh, jednotný trh, no a vystáva otázka, či verejné obstarávanie skutočne posilňuje jednotný trh, či dochádza k spolupráci podnikov z jednotlivých členských štátov, alebo je to tak, že väčšina prípadov verejného obstarávania vlastne vyhrajú podniky, ktoré pôsobia v danom členskom štáte. To sú podľa mňa veľmi zásadné otázky a poskytli ste nám informácie, ktoré sú zaujímavé a preto tu máme aj ďalšie otázky. Bolo by to relevantné tak pre Európsku komisiu, ako aj, ako aj pre verejnosť. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, a tu by som chcel ešte poukázať na túto správu, totiž to spomína sa tu istý interný akčný plán Európskej komisie. Toto Túto skutočnosť potvrdili jednotlivé riaditeľstva už v januári roku 2014. Vychádza sa celkovo z 12 opatrení a pokiaľ ide o väčšinu týchto opatrení, neboli ešte implementované, ešte sa pripravujú. Takže myslím si, že komisia by mala prevziať príslušnú časť zodpovednosti a mala by sa pokúsiť zabezpečiť to, aby členské štáty transponovali príslušné smernice a to úspešným spôsobom, aby vlastne sa podarilo dosiahnuť tieto ciele. General. Ďakujem pekne. O 10. očakávame hostia. Máme tu ešte ďalšie body na programu, takže poprosím o stručnosť kolega Gajer. Ďakujem. No, už v útorok e, z tohoto hľadiska som trošku zlyhal, uvidím, či sa to dnes podarí. V každom prípade ďakujem pánovi Ovenovi, ako aj pánovi Balčitisovi za výborné dokumenty. Dobre si spomínam, že keď som pôsobil e, na krajinskej úrovni v krajine Nordrhein-Westfalen a tam sme pripravovali verejné obstarávanie, išlo teda o logo istého projektu, ktorý sa mal navrhnúť pre jednu spoločnosť na krajinskej úrovni. Bol to objem zákazky asi vo výške 5000 eur. Môj šéf mi predtým dal vlastne tri zložky na stôl, celkovo tri, a povedal, no tu sú vedené všetky pravidlá, ktoré je dôležité e, dodržať v rámci výrené obstarávania. Bola to vlastne, išlo 5000 eur, no a preto si kladiem otázku, či vlastne tieto pravidla nie sú príliš komplexné, že vlastne nevyhnutne musí dochádzať k chybám a po druhé, či alebo kedy vlastne sa zabezpečí zjednodušenie, a tu som trošku už taký ironický, kedy sa vlastne e, zjednoduší komplexita pravidel verejného obstarávania, aby vôbec jednotný trh mohol fungovať. Samozrejme mám pochopenie pre komisiu, komisia je strážkyňa zmluv, zmluvy sú dôležité, my chceme mať celoeurópske verejné obstarávanie, ale tu ide o také isté všeobecné úvahy. Samozrejme, nie je dôležité zodpovedať otázky teraz v tejto fáze, ale ide o to, že keď by sme znížili komplexitu pravidel verejného obstarávania, išlo by tu o menej rozsiahle obstarávanie, jednoduchšie postupy. Myslím si, že tak by sa zlepšilo fungovanie jednotného trhu. Sú tu veľké možnosti. A pokiaľ je otázku komplexity, tu vystáva otázka, ktorú mám na pána Owena. Totižto v bode 25, poznámke 25, sa zapodívate práve touto témou komplexity. A tá otázka, ktorá tu pre mňa vystáva, sa týka toho, že ako hodnotíte tie možnosti, ktoré by vyplývali z niženia komplexity, ako by to vplyvnilo chybovosť. To je bola teda jedna otázka. Druhá otázka. To sa týka komisie, pokiaľ dvor auditorov navrhuje využiť veľmi taký, taký, taký tvrdý prostriedok, opatrenie, totiž to pokiaľ platby z regionálneho fondu vo vzťahu k členským štátom, ktoré nevinuli dostatočné úsilie na to, aby znížili chybovosť v rámci svojho verejného obstarávania, aby jednoducho tieto prostriedky boli zastavené. Ja by som sa rád dozvedel od komisie, ako sa stavia k možnosti právneho základu, aký bol teda prípadný právny základ pre takéto opatrenie a ako rýchlo by sa to dalo zabezpečiť rýchlo, to ide tak dvomi smermi. Takže kedy by komisia mohla skonštatovať, že členský štát nekoná a preto musíme pozastaviť tie prostriedky a po druhé, ako dlho by trvalo to opatrenie, keď sa teda príjeme rozhodnutie o zablokovaní hneď sa vlastne automaticky zastavia všetky platby v priebehu 24 hodín. Toto by ma skutočne zaujímalo, ako rýchlo sa to vlastne podarí zabezpečiť. To je moja druhá otázka, ktorá sa týka rýchlosti. Ja by som vám chcel navrhnúť, kolegyne, kolegovia, keďže ide dôležitú tému, bol by som rád, keby sa náš výbor ďalej zapodieval touto témou a možno by sme mohli vypracovať správu z vlastnej iniciatívy. My sa zapodívame chybovosťou a to je pre nás veľmi dôležitý zdroj informácií. Chybovosť niekedy súvisí s komplexitou a jednoducho ide o to, ako zlepšiť túto situáciu. Musíme pracovať na tejto oblasti a musíme to riešiť viacerých uhlov pohľadu. Ďakujem. Kolega Vali. Nech sa páči kolega Vali. Sì, grazie. Cercherò di essere rapido, visto che abbiamo i tempi ristretti. Eh, Ďakujem. Ďakujem, skúsim hovoriť stručne. Ja som si prečítal túto správu s veľkým záujmom a takisto ju veľmi vítam, pretože je to veľmi jasné popísanie toho hlavného problému, ktorý vypuklo vidno najmä v mojej krajine, v Taliansku. Čo sa týka využívania kohezných fondov, e, regionálneho rozvoja, sociálneho fondu. Toto všetko u nás platí a vidíme napríklad to, že sa objavujú chyby, ktoré súvisia s, s zadávaním verejných zákaziek e, a tá chyb, tie chyby alebo ten problém spočíva v tom, že výška zákazky sa upravuje tak, aby bolo dopredu jasné, komu tá zákazka bude pridelená a navyše nie sú poskytované potrebné dokumenty vždy a všetkým záujemcom. Takže to je vec, ktorá je skrytá očiam verejnosti a napríklad na regionálnej úrovni e, sú ľudia, ktorí toto ovládajú a, a, e, a medzinárodná úroveň takisto o týchto problémoch nevie. A pritom ide o obrovské sumy, kde sa narába e, s tými prostriedkami. To sú milióny, miliardy, ktoré idú na regionálny rozvoj a, a súdržnosť a neviem, či verejnosť vôbec tuší, že takéto problémy sa objavujú. Takže by bolo zaujímavé e, vypočuť si verejnú mienku, lebo o tomto sa napríklad vôbec nepíše. A pokiaľ ide o pozastavenie platieb v prípade nefungovania systému, tak tam súhlasím s tým, že by sme sa mali dohodnúť na dobrom načasovaní, ale ak systém nefunguje a nemáme žiadne iné nástroje, tak e, neviem, o čom chceme rozmýšľať, čo ďalšie by sme tam chceli vymyslieť. Ja si myslím, že je správne, aby tento výbor e, bol v prvom voji v tomto boji proti tomuto problému. Takže je to správa, ktorá je pre mňa osobne veľmi zaujímavá. Vítam ju. A treba povedať, že tu hovoríme o európskom rozpočte a e, tu vlastne e, v týchto kontraktoch sa e, napríklad veľmi silno prejavuje rodinkárstvo a E, to je silné v krajinách, kam tieto e, prostriedky smerujú. Ten, tá miera, keď sa do toho zahlbíte, je až neuveriteľná. Ja si myslím, že občania by mali vedieť, o čo ide. Ja si myslím, že je to obrovský škandál. Nech sa páči, kolegyňa Schmidt. Ja, Ďakujem pekne. V Salzburgu som spolupracoval na zavádzanie elektronického systému, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. A bolo to komplikované, ale podarilo sa to prijať a jednoducho každý v takých menších mestách ako je Salzburg vychádza z toho, že vo väčších mestách na úrovni EU to predsa musí takto fungovať. Častokrát to nie je vec schopnosti, ale vôle. Je mi to ľúto, že tak je. vypočul som si diskusiu o všetky informácie a mám také isté obavy. Totiž to je tu vlastne taká náhodná vzorka, náhodne vybraná vzorka, ktorá bola preverená a keď si, si uvedomíme, že mnohé členské štáty nie sú pokryté tou vzorkou, takže som v podstate znepokojená Myslím si, že pokiaľ ide o nedostatky na úrovni členských štátov, je dôležité na to poukázať, že je to na ich strane. A systematická analýza je iste zložitá, takže pokiaľ ide o tú vec tých databáz, myslím si, že databázy sú nevyhnutné. A to nie len u nás, na úrovni EÚ alebo komisie, ale priamo v členských štátoch, lebo tak bude v podstate jednoduchšie vyhodnocovať údaje. Pokiaľ ide o požiadavku výboru na kontrolu rozpočtu, pokiaľ ide o práve vyššiu mieru transparentnosti, už sa o tom hovorí asi rok, bez toho, že by tu boli nejaké konkrétne výsledky v jednotlivých oblastiach a témach. Takže ja by som chcel apelovať na to, aby sme nielen to požadovali, ale aby sa to aj presadilo a aby ešte v tomto volebnom období som mohla aj ja skonštatovať výborne, aj tu sa podarilo zabezpečiť transparentnosť. A možno treba ísť cestou najlepších postupov alebo najhorších postupov, a vzťahu k niektorým štátom, aby sa zvýšil na ne tlak. A pokiaľ o to, o čom hovoril kolega Gajer, ja to podporujem. A mňa zaujíma, akým spôsobom možné zabezpečiť takéto pozastavenie platieb. Čím rýchlejšie to bude, tým je väčší tlak, aby sa zabezpečilo to, aby sa ideálnym spôsobom a rozumným spôsobom využívali prostriedky. Ďakujem. No a napokon kolega Čarnecký, nech sa páči. Bardzo dziękuję pani... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela... Pardon, ja by som chcel osobitne poďakovať kolegovi eh, Baltrisovi, pretože táto správa je naozaj neuveriteľne dôležitá. Eh, skutočne chcem kolegovi Balčitisovi poďakovať. A takisto ďakujem pánovi Vin Owenovi za jeho eh, neunavnú prácu na dvore auditorov. Chcel by som však povedať niekoľko ďalších vecí. Súhlasím s kolegom Balím, ktorý povedal, že v kontexte um, zodpovednosti voči voličom treba uznať, že ľudia, verejnosť o tomto nevie. Uh, verejné obstarávanie je minimálne v Polsku jednou z najkontroverznejších tém. A tiež chcem počiarknúť to, že je to e, vec, ktorú si prekrucuje každý podľa toho, kto sa práve dostane do vlády. A mali by existovať jasné pravidlá, ktoré by práve tomuto mali zabrániť, ale nie je možné premietnúť e, e, pravidlá Európskej únie, ktoré budú chrániť len firmy, preto som rád, že pán Gajes eh, prevzal iniciatívu a ja si myslím, že jeho návrh, aby sme eh, sa nad týmto zamysleli, je podľa mňa dobrý. Treba vytvoriť systém, proces, v ktorom budeme môcť znova o tomto probléme hovoriť, kde budú môcť vzniknúť záväzné odporúčania. Ja si myslím, že to by bol veľmi rozumný návrh a Takisto som presvedčený, že toto je otázka veľmi dôležitá nielen pre Európsku úniu ako celok, ale Mali sme napríklad stretnutie výboru AFED, kde pán Bas Belder a pán Bas Belder zverejnil správu o vzťahoch medzi EÚ a Čínou, je to jeden z horúcich zemiakov a tam sa spomínal ako jeden z problémov prístup e, európskych firiem na čínsky trh, respektíve neexistencia tohto prístupu, nedostatočný prístup na e, čínsky trh e, teda do verejných obstarávaní v Číne. Spoločnosti z Európskej únie de facto nemajú možnosť sa zúčastňovať na týchto verejných obstarávaniach a toto bolo v správe menované ako jeden z hlavných problémov. A zároveň je to samozrejme veľmi dôležitá vec pre európske firmy. Ďakujem pekne. Teraz sa komisiu tu vítam pani Vila Franka, ktorá je riaditeľkou v oblasti regionálnej politiky Hans Sebert, riaditeľ auditu pokiaľ DG Regio a potom je tu zastupca DigiGrow. Takže kto by chcel začať a bolo by dobré, keby ste nielen prečítali nejaký dokument, ktorý ste si priniesli, ale aby ste odpovedali naše otázky. Takže kto sa obetuje, začne ako prvý. Eh, grazie, prezidente, onorevoli deputati. Ehm, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, vážené poslanky a poslanci. V prvom rade by som chcela menom generálneho riaditeľstva Regio poďakovať pánovi Win Owenovi, členovi auditorského dvora za jeho správu, ktorá podľa môjho názoru vyznela veľmi vyvážene. Tiež chcem poďakovať pánovi Balčitisovi, ktorý bol spravodajcom parlamentu. Musím povedať, že spolupráca s obidvomi pánmi bola veľmi produktívna a domnievam sa, že odporúčania sú mm, veľmi dôležité a komisia ich plne bude akceptovať. Poznáte iste Franka Sebera, ktorý zodpovedá, alebo ktorý je zodpovedný za audity na DG Regio. E, François Berol takisto e, je odborníkom na túto tému. Takže ak budete mať nejaké otázky, môžete sa obrátiť na nich, ale teraz by som rada načrtla, čo sa vlastne zmení po tejto správe a po reakcii Dvora auditorov a parlamentu. No a po, týchto, po tejto správe alebo po týchto informáciách sme dospeli eh, k záveru, že treba túto diskusiu zviditeľniť, teda kroky komisie vo veci štruktúrnej podpory a príslušných fondov. Teda tu musí ísť o komunikáciu medzi generálnymi riaditeľstvami, ktoré napríklad DG Regio ktoré zostavuje fondy a tými generálnymi riaditeľstvami, ktoré zase majú v gestii verejné obstarávania a dohľad nad nimi. A tu treba povedať, že pani Kráca a ostatní, e, ktorí pracujú na téme verejných obstarávaní, tiež by mali byť zahrnutí do tejto diskusie. Prvé takéto stretnutie sa bude konať 1. decembra, bude tam práve prítomný aj pán Win Owen a pozrieme sa tam na aktuálnu situáciu. Teda posúdime, čo sa už implementovalo a čo ešte v členských štátoch implementovať zostáva, aké by mali byť nasledujúce kroky. Najdôležitejšia časť súčasnej spolupráce, alebo toho súčasného systému spolupráce je preskúmať, aký je stav, urobiť akúsi inventúru a to z hľadiska e, splňania ex ante podmienok. Toto je veľmi dôležitá vec a ako vieme, je 12 členských štátov, ktoré tieto podmienky nesplnili. Alebo nesplnili ich na čas. Okrem toho 3 Uh, e, urobili, čo mali, ale sú ešte stále ďalšie krajiny, teda tri z nich, ale sú krajiny, ktoré nesplnili tieto podmienky. A my sme sa dohodli na tom, že, alebo teda dohodli sme sa s každou krajinou na individuálnom pláne, ktorý je veľmi komplexný a ktorý zahrňa aj záväzok tých, ktorí dozerajú na verejné obstarávania, aby tie obstarávania boli profesionálnejšie a e, prehľadnejšie. A dohodli sme sa tiež v rámci komisie, že príslušné dve generálne riaditeľstva v nasledujúcich dvoch mesiacoch e, zostavia akčný plán ktorým by mali zabezpečiť, aby do konca roku 2016, tak ako to stanovuje nariadenie, sme dosiahli spoločný záver a posúdili, či sa podarilo dosiahnuť ciele, alebo či tie podmienky ex ante neboli v e, reále, alebo nebudú reálne, reálne splnené. Cieľom je, aby výdavky zo štruktúrnych fondov mohli byť uvoľnené, aby mohli byť tie peniaze čerpané. Toto je teda z politického hľadiska veľmi dôležité pre potenciálnych príjemcov. No a veľmi dôležitá je tiež úroveň spolupráce medzi našimi dvomi generálnymi riaditeľstvami. A zatiaľ sme zistili, že problém nie je ani tak so štruktúrnymi fondmi, ale skôr s implementáciou e, verejných výberových konaní, alebo teda e, výberových, e, štátnych výberových konaní, štátnych tendrov pre projekty, do ktorých vstupuje toto financovanie. Verejné obstarávanie je veľmi dôležité preto, lebo ehm, e, prostriedky vynaložené takýmto spôsobom môžu urobiť veľa dobrého. A takisto verejné obstarávania môžu pomôcť e, zabrániť prípadnému konfliktu záujmov, ktoré môžu viesť až k podvodom a len spoluprácou všetkých zainteresovaných eh, generálnych riaditeľstiev je možné dosiahnuť nejaký pokrok. Eh, máme eh, kontakt, alebo teda kontaktujeme sa s 12 členskými štátmi v snahe bojovať proti prípadnej korupcii a ja hneď skončím, pretože chcem nechať priestor na diskusiu, ale to, sú, to je téma, pri ktorej sa iste človek nechá trocha uniesť. Ale musím povedať, že spolupráca je výborná a budeme naďalej pokračovať v skúmaní aj samotného problému. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Teraz e, dáme priestor na otázky. Prvý rečník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja by som tiež chcel e, poďakovať za túto vynikajúcu správu pana Vinovena a jeho týmu z dvora auditorov. E, <laughs> od auditora keď vám to teda povie auditor, tak to môže byť podozrivé, ale podľa mňa je e, dobré, že takto spolupracujeme a takisto pán Balčitis e, si zaslúhuje našu vďaku za odporúčania, ktoré berieme veľmi vážne. A z, zo strany, z mojej strany, to je zo strany auditu, by som len chcel objasniť eh, pre tento výbor, že z hľadiska auditu my už 10 rokov veľmi aktívne vystupujeme v oblasti verejného obstarávania. Ako iste viete, pani predsednička, každý rok publikujeme správu, v ktorej eh, hovoríme o všetkých našich aktivitách, tak na strane prevencie, ako aj na strane korekcie. Na tej strane prevencie som veľmi rád, že existuje táto užšia eh, spolupráca, koordinácia, že teda komisia vytvorila akýsi, akési zastrašenie, v rámci ktorého spolupracuje viacero viacero generálnych riaditeľstiev, ale ehm, na strane korekcie, tam tiež e, som hrdý na výsledky, ktoré sa nám podarilo za uplynulých 10 rokov dosiahnuť. A ja uvedem niekoľko príkladov. V našich auditoch sme napríklad e, odhalili e, nesprávnu transpozíciu smerníc, prípadne nesprávnu implementáciu verejného obstarávania. A takýmto spôsobom sme zabezpečili lepší súlad a zlepšenie systému vo viacerých členských štátoch. Uvedem príklad gréckého akčného plánu, ktorý je v platnosti od roku 2013, kde sme radikálne e, teda kde vlastne krajské orgány radikálne zmenili pravidla verejného obstarávania tak, aby to bolo viac v súlade s pravidlami vynakladania fondov z kohezného fondu. Uh, išlo vlastne o objem zhruba 530 miliónov e, eur. To isté v Španielsku, kde sme sa dohodli na akčnom pláne pre verejného obstarávania po našom audite v roku 2003, keď tento výbor išiel aj do, išiel aj do Španielska. Hovorili ste vlastne aj vy o tých aktivitách, kde korekcie dosiahli až 5,1 miliardy eur a e, to sú tie známe e, pozmenené verejné obstarávanie, o ktorých hovoril aj tento výbor. A ďalej v roku 2013 pardon, 11 e, Španieli zmenili systém, aby sa vyhli opakovaniu práve takýchto e, problémov a ja tiež chcem upozorniť na akčný plán v Polsku, ktorý platí od roku 2006, kde sme e, odhalili problém s, so zmenou diela. To viedlo, alebo tak teda proste k, boli odhalené zmeny e, konečného diela oproti pôvodným zmluvám a zadaniam. Tam išlo tiež obrovskú korekciu. Takže toto, toto je dôkaz, že konáme v členských štátoch a som veľmi rád, že vďaka akčnému plánu pre jednotlivé, pre, pre jednotlivé štáty sme schopní všetky tieto, e, všetky tieto zmeny zastrešiť. E, a vy ste mali veľmi konkrétnu otázku, čo môžeme urobiť, e, alebo teda či máme aj iné nástroje než zmrazovanie pladeb. No a e, generál riaditeľ príde neskôr, aby vysvetlil vo svojej výročnej správe naše činnosti, ale napríklad minulý rok už vysvetloval jasnú a striktnú politiku interakcie, alebo teda zásahov a ak je odhalené, ak sú odhalené nedostatky v implementácii vo verejnom obstarávaní, tak máme nástroje okamžite prerušiť platby a, ne, a nepokračuje sa v platbách, alebo platby nie sú uvoľnené, až kým nie sú auditom zistené e, dôkazy o tom, že boli, e, že boli upravené tak postupy, ako aj minulé chyby. A to sú tie príklady, ktoré som spomenul, ako kolegyňa Vitoria Eliata mm, hovorila, tak sú v nariadení isté kondicionality, isté podmienky, ex ante podmienky a my máme povinnosť do, roku, do konca roku 2016 posúdiť, či tieto akčné plány v členských štátoch sú a ak nebude E, existovať rámec pre efektívne verejné obstarávanie, tak komisia bude musieť pozastaviť čerpanie prostriedkov. Takže my na to máme jasný základ a sme presvedčení, že túto možnosť e, môžeme využívať. Ale dovtedy budeme samozrejme veľmi úzko spolupracovať, ako povedala Vitoria, aj s členskými štátmi, aj s DG Growth, teda e, generálnym riaditeľstvom RAST, aby tieto systémy naozaj boli zavedené do konca roku 2016. Um, DG Growth, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. DG Growth, teda DG Rast, ktorá, ktoré zodpovedá za uh, verejné obstarávanie a verejnú politiku, tak uh, si veľmi cení prácu pána Vinoena a takisto pracovný dokument parlamentu, uh, ktorý pripravil pán Balčitis. Pravidlá verejného obstarávania v Európskej únii treba plniť, pokiaľ chce príjemca získať prostriedky z kohezných fondov a my e, máme, alebo teda naša práca má presehy aj za rámec fondov kohezných, aj za rámec tých Prahov. Ja len chcem pripomenúť, že 2,3 bilióna eur, asi 23 HDP v e, Európskej únii e, sa vynaklada prostredníctvom verejných obstarávaní. A tu samozrejme tieto pravidla, ktoré zavádzame v oblasti kohezie, tie majú pozitívny vplyv aj na ostatné verejné obstarávania a všeobecný pokrok v oblasti verejného obstarávania teda sa prejavuje aj na koheznú politiku samotnú. Takže je to akýsi, eh, je to akýsi kruh, ktorý je však pozitívny a eh, ja môžem povedať, že DG Growth eh, veľmi aktívne spolupracuje. Komisárka Bienkovská priklada tejto téme veľký význam a táto spolupráca bude pokračovať aj v kontexte odporúčania Európskeho parlamentu. My E, máme rovnaký názor na tú diagnostiku e, hlavných problémov. Verejné obstarávania sa často realizujú bez potrebných skúseností e, a znalostí a často je tu akýsi nedostatok profesionality a toto je jeden z hlavných nedostatkov, ktoré my zistujeme a je to takisto potenciálny stroj korupcie. A aby sme toto vyriešili, my si samozrejme veľmi uvedomujeme, tú, tú výzvu profesionalizácie a chceme členským štátom pomôcť e, profesionalizovať e, verejné obstarávacie orgány a my preto zavádzame globálne stratégie na posilnenie e, systému verejného obstarávania, osobitne prostredníctvom špecifických stratégií pre jednotlivé štáty a prierezových politík. My sme si mm, vydefinovali určité výzvy, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny a snažíme sa s týmito krajinami spolupracovať, aby tieto problémy boli vyriešené spôsobom, ktorý bude prispôsobený ich podmienkám. Samozrejme, faktorom v, tomto, v tejto snahe je aj e, veľmi dôležitý termín roku 2016 a, a hodnotenie e, splnenia podmienok e, ex ante vo verejných obstarávaniach. A Eh, pokiaľ ide o nedostatok eh, informácií z verejných obstarávaní, tak tento problém eh, podľa nášho názoru na DigiGrowth je naozaj veľmi významný. My, nám chýbajú informácie, základné informácie o verejných obstarávaniach, len o chybách, ale aj všeobecné informácie, všeobecné dáta o o prostriedkoch vynakladaných takýmto spôsobom v členských štátoch. Takže potrebujeme podniknúť, podniknúť významné kroky na zlepšenie e, získavania údajov, zberu údajov a štruktúry, dátovej štruktúry, ktorá sa vlastne bude poskytovať a takisto exportu údajov cez e, elektronické nástroje na analýzu dát. A ak môžem ešte jednu minútku e, venovať reakcii na pripomienky poslanky a poslancov, ktorí sa vyjadrili, tak by som chcel povedať pánovi De Jongovi, že nový právny rámec, ktorý by sa mal transponovať do apríla 2016, zahrňa niekoľko opatrení, ktoré sú zamerané na podporu prístupu malých a stredne veľkých firiem k zákazkám zadávaným vo verejnom obstarávaní. Nebudem hovoriť o e, podrobnostiach, ale je to naozaj veľmi dôležité. Tiež by som chcel zdôrazniť, že poprvýkrát vôbec v, európskom, v európskej legislatíve, ak sa nemýlim, tak e, sa zavádza e, celoeurópsky pojem alebo definícia pojmu konfliktu záujmov. Je to zahrnuté v nových smerniciach. A členské štáty teraz budú mať povinnosť zabezpečiť, aby zadávacie orgány e, zabránili, odhaňovali a napravovali prípadné konflikty záujmov, ktoré musia takisto oznamovať komisii toto bude tiež e, veľmi významný krok. A tiež by som chcel povedať, že súhlasím s pani, s pani Šolte s jej pripomienkou, že e, verejné obstarávanie treba e, posilniť aj mimo tých Prahov, ktoré sú stanovené. Toto je systémová, systémová požiadavka podpory verejného obstarávania v členských štátoch, teda je to vec reformy a ja si myslím, že tento cieľ je tiež veľmi dôležitý. Ďakujem veľmi pekne. Pán Owen, veľmi stručne. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Iba veľmi stručne chcel by som sa poďakovať poslankyňam poslancom za pozitívnu reakciu komisii za objasnenia. Pán De Jong má pravdu, že je dôležité e, identifikovať možnosť prístupu pre malé stredné podniky. Žiaľ sme to nepokryli v našej správe. Pokiaľ ide o tzv. zjednodušený formulár, áno, tým sa budeme musieť zapodievať a ma Imko sa tým zapodieva, musíme to pripraviť do 9. novembra. Pán Šoltes má takisto pravdu, pokiaľ ide o to žiada follow-up, budeme ďalej monitorovať implementáciu strany komisie členských štátov a budeme sa tým iste zapodívať v rámci nadchádzajúcich výročných správ a sa to pripravíme našu výročnú správu a dosť ma prekvapilo, keď pochybenia v oblasti verejného obstarávania sa neobjavili opätovne v tej výročnej správe dvoru auditorov. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie a zmluvy, častokrát sa týkajú mm, podnikov z daných členských štátov a mňa zaujíma ten, ten príklad, o tom hovoril pán Gajer a mňa zaujímajú mm, zaujíma, ako je to riešené v členských štátoch, jednoducho niekedy je to pod to niekedy nad a e, v správe sa spomínajú aj postupy, ktoré sa týkajú jednotlivých členských štátov a komisia by sa na to mali zamýšľať. A potom je tu otázka, ktorá sa týka toho, ako vlastne pristupovať k riešeniu tej komplexity. Chceli by sme to vysvetľovať takým spôsobom, že ak je zabezpečená primeraná implementácia, implementácia je kľúčová, tak nové smernice, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, môžu v zásade čiastočne riešiť tú problematiku komplexity, ale potom samozrejme je tu veľká eh, vec, ktorá sa týka tej implementácie, to je dôležitá otázka a tamto častokrát eh, nie je zabezpečené. Takže potom ide o problematiku zmluv, ktoré tvoria asi 20 eh, HDP na úrovni EÚ, takže je to dôležitá oblasť a je malé, malé zlepšenie, pokiaľ je účinnosť, môžu mať významné ekonomické dopady, takže vítam reakcie pána Gajera a Černeckého, pokiaľ ide o to, aby sme ďalej viedli diskusiu a samozrejme dvor auditorov sa veľmi rád bude konštruktívnym spôsobom na to podielať a som veľmi rád, že aj niektorí komisári zareagovali na problematiku follow-upu, bude teraz stretnutie, takže myslím si, že toto je veľmi dôležité z hľadiska vypracovania vyvážených politík, pokiaľ ide o tú vyváženosť. Myslím si, že to, o čom hovoril pán Gajer, že mm, ako tu vysvetlil jeden z rečníkov, mm, ide o to, či my sme takí hardlinery alebo nie. Tu ide o to, že sa má vlastne naplniť ex ante kondicionalitu na roku 2016 a ak to tak nebude, tak komisia jednoducho musí prijať príslušné opatrenia. Mm, to je nevyhnutné a vlastne môžeme tu tak povedať trestať a motivovať. No a v tejto súvislosti napokon by som chcel povedať, že bolo zaujímavé si vypočuť prvýkrát od komisie, ak som to správne pochopil, o čom hovorili, že vlastne 12 e, členských štátov nenaplnilo ex ante kondicionalitu. Spomínali ste, že v prípade troch je to už teraz e, v poriadku. Neviem presne, ktoré sú to tri štáty, ale iste mnohí z vás vedia, ktoré tu sú. So a ak teda tie, tie tri štáty zlepšili a ešte máme tu stále 9, 9 členských štátov z 12, ktoré nenaplňujú ex ante kondicionalitu, znamená to, že to je skutočne veľmi významný počet a veľký objem verejných výdavkov EÚ, kde sú isté rizika, takže dôležité pokračovať dobrej práci a tešíme sa na monitorovanie pokroku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Balčity, poprosím veľmi stručný komentár. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Skutočne iba krátky komentár. Pokiaľ ide o odpoveď a návrhy komisie, pokiaľ ide o to, že máme diskutovať viac o teda verejnom sektore, myslím si, že dôležité je nielen hovoriť, ale pristúpiť do fázy činov. To je absolútne zásadné, ak chceme situáciu zlepšiť. No a moja správa bude obsahovať jednu stranu zo správy komisie a ide o to, že či komisia zohľadní túto jednu stranu, to je úloha komisie, takže komisia mala prezieť časť mojej správy do svojej správy. V každom prípade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí zúčastnili tejto diskusie a budeme sa snažiť zohľadniť vaše návrhy. A vážená pani predsednička, myslím si, že by sme sa mali zamýšľať nad tým, či by sme budúci rok nechceli vypracovať nejaký rozsiahlejší dokument, ktorý sa bude zapodievať fungovaním systému verejného obstarávania vo všeobecnosti a tento dokument by mohol byť určite dôležitý. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto osobitnú správu a zaujímavú diskusiu. V každom prípade sa tým budeme zapodievať ďalej a si má to mala reagovať. Pokiaľ ďalej ďalší bod nášho programu ten presunie. Máme ešte určitý čas, lebo pokiaľ ide lehotu pre pozmeňujúci návrh, to je až do 28. oktobra, pokiaľ je samotné stanovisko, dostaneme sa k bodu číslo 3. Tu ide o výmenu názorov s generálnym tajomníkom. Pani predsednička, prepáčte, by som chcel povedať, že je veľmi neslušné tu nechať niekoho čakať bez toho, aby sa človek mohol vyjadriť. Ja som že tento e, výbor sa nezapodieva čas, kontrolu času, ale rozpočtu. Žiaľ, teraz hovoria dva rečníci naraz, takže tlmočníci nerozumejú. Predsednička, berieme na vedomie, nie je to lúto, ale momentálne máme problém s časom, práve preto presúvame tento bod na neskôršie, keď budeme mať viac času v dispozícii pre takúto diskusiu, keďže dnes tu budeme mať ešte EIB u nás a hosti z Luxembursku, takže pevne verím, že chápete, že máme tu istý časový tlak. Poslankyne, poslanci sú takí, akí sú. Jednoducho to je veľmi ťažko posúdiť, koľko sa prihlásia diskusie a vyjadria sa. Takže pre nás, pokiaľ je kontrolu rozpočtu, je to v každom prípade dôležitá téma, verejné obstarávanie. No a teraz, pokiaľ ide o bod opatrenia v nadväznosti na udelenie absolutéria Európskeho parlamentu, to vítam generálneho tajomníka Európskeho parlamentu a vítam tu aj správodajcu pána Párňo, nech sa páči. Hop, voilà. <laughs> Je pas le bouton. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le... Ďakujem, pani predsednička, pán generálny tajomník. Chcem sa poďakovať generálnemu tajomníkovi za dokument, ktorý sme dostali ako reakciu na uznesenie o, absolutória, o absolut, absolutóriu z 29. apríla. Na úvod chcem povedať, že je dôležité zdôrazniť, že Európsky parlament čakal určité rozpočtové obmedzenia, či už ide o 5-percentné zníženie cestovných výdavkov, 4 milióny úspor v roku 2013 to znamenalo, alebo úspory, ktoré robilo e, generálne riaditeľstvo pre preklady a tlmočenie v roku 2013 25 miliónov bez toho, že by sa znížila kvalita legislatívnej práce, alebo takisto e, Europarlamentná televíza, televízia e, musela robiť zásahy do rozpočtu, ale napriek tomu E, sa zvýšil počet e, pozeraných videí na internete z 53 tisíc na 400 tisíc. Čiže vidíte, že napriek tomu, že sa na mnohých miestach znižoval rozpočet, tak sa zväčšil objem práce. Chcem e, predniesť niektoré pripomienky, ktoré sa týkajú oblastí, kde sa môže ešte zvýšiť kvalita e, plnenia rozpočtu a riadenia verejných financií. E, Dom európskych dejín. E, My samozrejme tento projekt podporujeme, ale poviem, že to bude stať menej ako pôvodne. 2009-2016 sa plánovalo 56,2 milióna eur, ale znížilo sa to na 54 miliónov eur nevyužívame všetky možné zdroje financovania a v roku 2017 tento dom bude už otvorený. V mojej správe sme zdôraznili, že je potrebné zdieľať náklady na tento e, projekt s belgickými orgánmi. E, na strane 35 vašej správy sa nepíše, že E, Európsky parlament sa neobrátil ešte na belgické orgány, ale bolo by zaujímavé o tom hovoriť. E, Región Brusel, hlavné mesto, by sa podľa nás e, mal podielať na vytvorení tohto múzea, aby sa tým vlastne oživil aj kultúrny život v Bruseli. Takisto sa zriadila interinstitucionálna dohoda s Európskou komisiou a mož, mohli by sme aj s niektorými členskými štátmi uzavrieť takúto dohodu pre túto tému. Myslím si, že ešte môžeme nájsť nové synergie pri uh, rozvoji tohto projektu. Ďalšia vec, verejné obstarávanie, 2013 39 e, projektov uh, sa realizovalo vynimočn- osobitným um, konaním 56 kontraktov za 12 miliónov eur. Nám sa zdá, že je to príliš vysoký počet. Vo výročnej správe na rok 2013, pokiaľ ide o externých príjimateľov, napríklad štúdia realizovaná dva mesiace na tému Európsky rozpočet, 60 tisíc eur bola cena poskytol to jeden think tank. A my tu máme E, servis e, Európskeho parlamentu mali by sa prerozdeliť e, úlohy medzi vnútornou a vonkajšou expertízou a mali by sa racionalizovať náklady na takéto parlamentné štúdie podľa nás. Tretia pripomienka, rovnosť mužov a žien na zodpovedných pozíciách. My sme upozornili na to, že ženy zastupujú iba 25, 29 šéfov útvarov, 33 generálnych riaditeľov a sú to iba 4 riaditeľov, čiže je tu príliš málo žien a situácia sa zhoršila. Od roku 2013 iba jedna žena za 18 mesiacov bola menovaná na e, seniorský, na, na vysoký post, zatiaľ čo tých postov sa obsadzovalo 13. Takže prosím, povedzte nám, ako chcete v najbližších rokoch umožniť, aby rovnosť mužov a žien bola väčšia aby to bolo e, v súlade s očakávami európskej spoločnosti. A posledná pripomienka. Vo svojej správe hovoríte, že ste zaznamenali to navýšenie kontrol, ktoré žiadame v správe z 29. apríla, e, čo sa týka lokálnych asistentov. Hovorili sme, že počet e, miestnych asistentov poslancov um, sa líši na poslanca od 0 do 43 osôb, čiže naozaj sú tam veľké rozdiely a je to politické rozhodnutie, hovorilo sa. A ja sa Obraciam na kolegov z výboru pre rozpočtovú kontrolu. Pri príprave rozpočtu na rok 2016 musíte e, rozhodne zohľadniť e, tieto veľké rozdiely a nezrovnalosti a musíte to odstrániť. A takisto aj dotácie pre návštevnícke skupiny, to sa vypláca v hotovosti. 73% v roku 2013 bolo vyplatených v hotovosti a zvyšok politickým prevodom. Toto musíme tiež e, zmeniť. Tu je potrebné urobiť politické rozhodnutie, aby sme sa mohli vyhnúť určitým negatívnym veciam v tejto oblasti. Nie je dobré eh, keď tu dochádza k tým právnym nepresnostiam a nie je dobré vlastne na to priťahovať ľudí, tak povediať, alebo upriamovať pozornosť ľudí na to. Ďakujem za odpovede. Ďakujem pekne za tieto informácie. No pokiaľ ide o dokument e, generálneho tajomníka, je tam 49 strán dokumentov. A vítam tu aj zastupcu oddelenia vnútorného auditu parlamentu. A tu sa musíme spoločne zapodievať otázkou, pokiaľ ide o vyplácania hotovostných platieb, pokiaľ ide o návštevy. A potom je tu ešte jeden problematický bod a tam ide odporúčanie. Nech sa páči, máte slovo, pán tajomník. No, Ďakujem pekne, pani predsednička. Možno by som na úvod chcel zareagovať na niektoré všeobecné zážitosti, ktoré vyplnuli z udalosti roka a posledných týždňov a dní a mesiacov. Potom by som chcel zamerať na špecifické otázky pani predsedničky, ako aj super otázky spravodajcu a potom by sme možno viedli aj všeobecnú diskusiu. Takže pokiaľ ide o jednotlivé témy, ktoré nás veľmi zaujímali a v podstate už boli aj spomenuté, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, tak podľa môjho názoru je veľmi pozitívne to, že naďalej belgický štát pôsobí tejto oblasti na podstatne vyššiu úrovni ako v minulosti. Totižto mali sme tu obavy, že po konci tej akutnej krízy, pokiaľ išlo tie udalosti tu v Belgicku, že sa vrátime do pôvodnej situácie, ale pokiaľ ide o vzťahy, bezpečnostné vzťahy s Belgickom, to sa ale neudialo, aj naďalej. Je tu silné pôsobenie, ako aj súhlas s tým, že musí tu byť určitý bezpečnostný perimeter v okolí parlamentu, pôsobia tu ozbrojené zložky dokonca. Jednoducho sme vďační za to, že je zabezpečená ochrana vonkajších priestorov, kde my ako parlament som našich um, jednotiek a pracovníkov to nemôžeme zabezpečiť. Teraz je to posunuté na novú úroveň a belgická vláda sa rozhodla zabezpečiť túto úroveň a to aj mimo akutnej krízy a to je jasné zlepšenie. Pokiaľ je o posledné udalosti, mohol by som dodať, že jedna z otázok v vašej správe sa týka toho, čo schválilo predsedníctvo a síce, že pokiaľ ide o výhodné ceny pre, pre offsety CO2, teda výhodné, takže pokiaľ ide o všetky emisie CO2, tak administratívy ako aj parlamentu, môžeme to posúdiť hľadiska offsettingu, to je veľmi konkrétna otázka, ktorá sa spomínala v rámci otázok. Od posledného zasadnutia predsedníctva máme tu rozhodnutie všetky emisie CO2, by sme chceli e, absolútne offsetovať, teda vyvážiť toto je nová možnosť, súvisí to aj s tým, že pokiaľ ide o ceny e, CO2, za emisie CO2 offsetting sú podstatne nižšie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Potom je tu ešte jedno číslo, ktoré nie je úplne overené, ale pokiaľ je One Stop Shops, momentálne tu vykonávame určitú anketu u poslancov, pokiaľ ide o spokojnosť s kvalitou, spokojnosť zákazníkov, predbežné číslo, ešte to musíme overiť, predbežne to vyzerá tak, že pokiaľ ide mieru spokojnosti, je to 93%. Ak sa to číslo overí, tak môžeme skonštatovať, že tento one-stop shop bolo iste dobrým opatrením a že v každom prípade je to tak, že nemôžeme predsa očakávať, že všetci poslanci budú vedieť, kto v administratíve zodpovedný, za ktoré činnosti musí byť na to takéto jednotné miesto kontaktu one-stop shop, kde je možné získať potrebné informácie. Pokiaľ ide o, tej, o tú konkrétnu otázku tých e, platieb hotovosti návštevníkom, pani predsednička správne poznamenala, že to je v zásade jediná kritická aktivita, ktorú máme, ktorú sa podieva vnútorný audit. Na poslednom zasadnutí predsedníctva som predložil návrh, ktorý ešte predmetom diskusie a ide o to, že tieto výplaty v hotovosti by sa mali zrušiť. Pokiaľ ide o tieto výplaty v hotovosti, dosiahli celkovo 16 miliónov eur. To znamená, že vyplácame hotovosť vo výške 16 miliónov eur a tam môže ísť o sumy, ktoré niekedy dosajú 10-15 tisíc. V jednotlivých prípadoch sú to pomerne značné sumy a nemyslím si, že to je v súlade s aktuálnou situáciou pre všetkým pokiaľ ide o bezpečnosť, aby sa takto ďalej postupovalo. Medzičasom sa podarilo zabezpečiť zlepšenie, pokiaľ ide o samozrejme bankové prevody, takže bezhotovostný prevody sa, sa môžu využiť ako možnosť. darauf hingewiesen, dass nach unseren aktuellen Zahlen Zároveň spravodajca poukázal na aktuálne čísla, pokiaľ ide o náklady na výstavbu Domu európskej histórie, sú vlastne asi 2 milióny tie náklady pod pôvodnými odhadmi nákladov. A ako všetci viete, pri stavných projektoch je to veľmi zriedková situácia, že konkrétne náklady sú podstatne nižšie ako odhad. Väčšinou to je práve naopak. Takže vychádzame z toho, pokiaľ ide o odhad pôvodný, ako aj povolená povolný objem, že vlastne budeme sa povedať nižšej úrovni. Potom pokiaľ ide o problematiku jedálne, o tom sa hovorilo na úrovni rozpočtového výboru, je tam nový prevádzkovateľ, chceme zvýšiť súťaž, to znamená, že od roku 2016 tu budú aj dve malé kantény na úrovni 0, aby postupne sme tu mali väčšiu súťaž medzi jednotlivými poskytovateľmi týchto služieb tu v našej inštitúcie inštitúcií. A ešte jedna vec, pokiaľ je všeobecné veci, predtým ako zareagujem na konkrétne otázka, otázky. Spravodajcu je tu rozhodnutie predsedníctva z júli, ešte to nespadá pod absolutórium. Predsedníctvo na môj návrh rozhodlo, že pokiaľ ide o budovu, výstav budovy Konrad Adenauer v Luxembursku, nepôjdeme cestou renovácie starej budovy a na novo prehodnotíme situáciu na začiatku budúceho legislatívneho obdobia. Momentálne by to viedlo k tomu, že by sa znižili náklady o 67 miliónov eur. Prečo ideme touto cestou? Robíme to preto, lebo pokiaľ ide o samotných pracovníkov, počet pracovníkov v novej budove, ktorá chceme umiestniť všetkých pracovníkov v novej budove, potom to vyhodnotíme na novo na začiatku budúceho legislatívneho obdobia a budeme sa zamýšľať nad tým, aká je, aká je strednodobá a dlhodobá potreba na pracovníkov. My sme ale optimistickí, myslíme si, že nám budú stačiť tie nové budovy. Musíme dobre zorganizovať e, rozdielne plochy, to znamená, že dlhodobého hľadiska by sme týchto 67 miliónov eur nepotrebovali Všetko to bude závisieť od toho, či od strednodobého hľadiska budeme mať nejaké veľké projekty rozširovania. Totižto iste vám známe, že pri rozširovaní zamestnávame dodatočne asi 120 pracovníkov a väčšina týchto pracovníkov bude pôsobiť práve v Luxembursku. No a to predovšetkým kvôli službám v oblasti prekladov. Pre každý nový jazyk potrebujete zhruba 50 nových pracovníkov v oblasti prekladov. No a potom samozrejme sú tam aj ďalší pracovníci v oblasti personálu v rámci všeobecnej administratívy, IT a správy budovy, alebo treba aj v právnych službách. No a týchto 67 miliónov eur by sme potom vynaložili až vtedy, ak budeme skutočne vedieť, že ich potrebujeme. No a teraz ešte možno niečo k tým špecifickým otázkam správodajcu. E, pokiaľ ide otázky, na ktoré som neposkytol odpoveď. Chcem sa najprv poďakovať za dobrú spoluprácu so správodajcom. Skutočne počas celého postupu to bola výborná spolupráca, pokiaľ ide o Dom európskej histórie a možnosť účasti belgického štátu. Už sa to preverovalo v ranej fáze, no, ešte predtým, ako vlastne sa schválila aktuálna verzia tohoto Domu európskej histórie. Belgický štát odmietol svoju účasť na tomto projekte, preto tento projekt vlastne zlyhal v prvej fáze, potom sa to obnovilo za predsedníctva Hansa Gerta Pöteringa a keďže tu bola nedostatočná spolupráca, predsedníctvo potom prijalo rozhodnutie, že to zrealizujeme a budeme to riešiť sami. Sme veľmi radi, že Európska komisia, aj keď v obmedzenej miere, ale v každom prípade sa podiela na nákladoch rozpočte máme sumu 800 tisíc eur, ktoré poskytne komisia. Toto nám umožní, aby tento dom bol vlastne otvorený 7 v týždni pre návštevníkov. To je isté pozitívny vývoj. Belgický štát od začiatku jasne povedal, že pokiaľ ide o financovanie tohoto projektu, nezúčastňuje sa ho. A pokiaľ ide o mimoriadné postupy, je možné skonštatovať, že samozrejme je to všetko zapracované v finančných nariadeniach, pokiaľ ide o týchto 39%, ak si to porovnáme so všetkými zmluvami pod 10% a všetky tieto aspekty sa preverujú. Je tam fórum Marché Public. No a pokiaľ ide o verovanie rozpočtu, nevznikli v tejto oblasti žiadne problémy. Napriek tomu samozrejme by sme chceli, aby toto číslo bolo čo najnižšie. Spravodajca okrem toho spomínal tie otázky externých štúdií. Teraz máme také prerozdelenie úloh, e, ktoré predpokladá, e, že Výskumná služba pre poslancov by mala pripravovať najmä produkty pre jednotlivých poslancov, ktorí nie sú odborníkmi na e, tú konkrétnu tému, ale tí by mali takisto mať možnosť byť plne informovaní, e, prijímať rozhodnutia vo e, politickej skupine, mali by mať možnosť vysvetliť svoj spis občanom alebo tlači. A preto tie produkty, ktoré e, e, vypracovávajú policy departments e, inej povahy, sú rozsiahlejšie, detaľnejšie a sú určené najmä expertom vo výboroch, um, tieňovým spravodajcom a spravodajcom a sú aj drahšie tým pádom. Ale napriek tomu budeme pozorovať naďalej toto prerozdeľovanie práce Um, takto to rozhodlo aj predsedníctvo, keď, rozho- e, keď rozhodovalo o preskúmaní vedeckej služby. Je potrebné časom skontrolovať, či sa vlastne e, toto osvedčilo alebo nie, či je potrebné tu niečo mm, zmeniť alebo opraviť. Teraz otázka rovnoprávnosti mužov a žien. Keď sa pozrieme na dlhšiu perspektívu, vy ste hovorili o roku 2013, ale keď sa pozrieme um, na dlhšie obdobie, tak môžeme povedať, že pred rokom 2004, alebo inými slovami, v roku 2003 sme nemali žiadnu uh, generálnu riaditeľku ženu. V roku 2004 sme mali prvú generálnu riaditeľku a dnešný stav je taký, že ich máme 4 teda asi tretina je ich e, generálnych riaditeľiek a e, Vlastne štvrtá e, z nich je dočasnou generálnou riaditeľkou, ale pravdepodobne sa stane aj stálou. Som veľmi rád, že ste túto tému otvorili, pretože e, keď zaznievajú takéto povzbudenia, ale keď sa o tej téme diskutuje, tak ostávame citliví na túto problematiku. Okrem toho, aj v jednotlivých sektoroch sa urobili obrovské pokroky. Pred niekoľkými rokmi v právnej službe sme nemali žiadnu ženu vedúcu útvaru a teraz e, máme takmer 50 e, žien vedúcich e, útvarov. Keď som ja začínal, tak sme nemali ani jednu ženu vedúcu oddelenia na e, generálnom riaditeľstve pre zahraničné vzťahy DG Expo a teraz máme ten podiel asi e, jednu tretinu, niečo vyššie ako jednu tretinu. Oblasť budov bola veľmi silne dominovaná e, inžiniermi a architektami. Tradične tam neboli žiadne ženy vo vedúcich pozíciách a teraz máme ženu generálnu riaditeľku, ktorá predtým bola riaditeľka. A e, ja si myslím, že teda už sa urobili pokroky, budeme v, po, v tom pokračovať a dôležité je, že v parlamente už nie je jediný sektor, ktorý by bol čiste dominovaný iba mužmi. Najmä tá právna služba a zahraničné vzťahy urobili pokroky a v nedávnej dobe aj generálne riaditeľstvo pre riadenie budov a logistiku zaznamenalo zmeny. Potom ste spomínali počet asistentov, lokálnych asistentov poslancov. Od jary sa diskutuje na predsedníctve o tomto diskusiu rozbehol okrem iných aj výbor pre rozpočet. Ja som na predsedníctve predložil na poslednom zasadnutí návrhy, o ktorých sa intenzívne diskutovalo. A diskusia sa rozvíja týmto smerom, ale nemáme zatiaľ ešte konkrétne rozhodnutie, ale už to ide tým smerom. V prvom rade chceme, aby E, sa určitý minimálny podiel peňazí musel vynaložiť na akreditovaných e, asistentov priamo na mieste. Ďalší problém je, že niektoré členské štáty majú nízke priemerné mzdy a naše vnútorné pravidlá, ja tu myslím najmä Poľsko, ale aj Rumunsko, viedlo to k tomu, že tí poslanci povedali, že ja môžem platiť iba malú mzdu a tak budem zamestnávať veľa poslancov. Ale poslanci eh, by radi eh, rekrutovali kvalifikovanejší personál, takže menej eh, lokálnych asistentov, ale kvalifikovanejších a lepšie zaplatených. To by malo byť lepšie, ale s našimi pravidlami doteraz to bolo ťažké, takže my musíme zmeniť naše pravidlá. Dáme tam väčšiu flexibilitu poslancom, ktorí pochádzajú zo štátov, kde priemerná mzda je nízka a e, dáme im možnosť, aby svojich lokálnych asistentov zaplatili lepšie. Teda nebude dochádzať potom k tomu e, masovému náboru asistentov v určitých členských štátoch, ale bude sa zamestnávať menej asistentov, ktorí budú kvalifikovanejší aj lepšie platení. Predsedníctvo sa na tomto už e, dohodlo a do konca roka túto otázku by sme mali vyriešiť. Äh, zum Thema Banküberweisung äh, habe ich mich bereits geäußert. Ich habe den Vorschlag gemacht. Bankové prevody, k tomu som sa už äh, vyjadril. Tá situácia podľa mňa je neobhajiteľná. Ja som tento návrh na predsedníctve predložil už pred niekoľkými rokmi, ale vtedy sa nevytvorila na predsedníctve väčšina, ktorá by to podporila, ale dúfam, že teraz to akceptujú. Ďakujem. Hlási sa celý rad poslancov. Dúfam, že budú disciplinovaní. Kontrolujte prosím svoj rečnícky čas, aby som nemusela e, to ja obmedzovať. Kolegyňa Ayala Sender, nech sa páči. Sí, gracias, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán, pani predsednička. Ďakujem aj generálnemu tajomníkovi za to, že prišiel a e, za to, že tu vystúpil e, k tejto téme. My sme dostali e, materiály, myslím si, že je možné zlepšiť e, e, tú komunikáciu, pretože nie na všetky otázky sme dostali odpovede, ale každopádne v, v niektorých prípadoch potrebujeme viac informácií a ja preto navrhnem, aby odpovede aj formou, aj obsahom, aj keď viem, že jednoducho väčšinou sa komunikuje písomne, ale e, že by bolo dobre venovať e, týmto veciam viac pozornosti, lebo niekedy to vyzerá ako vtip. E, neodpovedať poslancom parlamentu je naozaj asi len vtip. Mm, takže v prvom rade tá strategická platforma, e, ten strategický rámec. Ja som už e, hovorila, že využite tejto strategickej, tohto strategického rámca pre výkon e, to proste by nemalo skúmať, tam by sa nemalo skúmať, či niekto zaplatí 25 eur za knihu. E, iste, boli náklady, sú tam náklady, takže ja teraz nechcem to hovoriť osobne, e, za to, že mi niekto neodpovedal a teraz sa na ňom budem vršiť, ale v budúcnosti by bolo dobre pristúpať k tomuto serióznejšie. Ja by som chcela vedieť, bolo by dobre teda uh, vysvetliť, čo, čo stálo, to je fajn, ale e, všetky náklady, ktoré boli vynaložené v súvislosti s touto stratégiou, nie sú možno jasné, pretože tých expertov, dobre, ja neviem, koľko ich je, možno tisíc, <laughs> Eh, je tam, trávili veľa času, takisto generálni riaditeľe trávili týmto veľa času, takže eh, aby to bolo všetko regulárne, to je fajn, s tým súhlasím, ale eh, bolo by dobré, aby mi príslušné útvary povedali, koľko toto všetko stálo, táto stratégia, minimálne na to, aby sme to vedeli. Po druhé, by som chcela v súvislosti s tými asistentmi povedať, že my sme mali drobný problém a vy to viete, bola to súčasť našich otázok, keď sme z dôvodov strategických, eh, keď sa to predložilo eh, v, v roku 2014 v mesiaci volieb. A toto vyvolalo medzi asistentmi predsudky, ktoré boli neodôvodnené a eh, to stiažilo čerpania. Toto bolo neuspokojivo riešené. Bolo by dobré, keby niekto sa zaujímal o eh, aspoň o, o riešenie. Eh, bolo by dobré, keby práva eh, asistentov boli zohľadňované, aby sa to teda hodnotilo dôkladnejšie. A k ostatným témam. Počujete ma? Pýta sa rečnička. E, výdavky na cestovné. A tam e, je dôležité e, adaptovať alebo prispôsobovať. Ja chápem, že máte svoje povinnosti administratívne voči funkcionárom a zamestnancom parlamentu. Ja budem prvá, čo to budem hovoriť, ale asistenti a personál skupín, tí, tí majú iné Eh, hodiny, pracovné hodiny, čiže veľmi často eh, sa stáva, že sa pracuje po obede, večer a v členských štátoch, napríklad v mojom, sa jednoducho začína jesť eh, v iných hodinách alebo končí sa s obedom v iných hodinách. Čiže je problém niekedy nájsť príslušného človeka. Čiže bolo by dobré, keby sa napríklad kurzy, jazykové kurzy a tak ďalej, tieto veci, ktoré vynakladáme na cestovné, e, teda bolo by dobre sa nám trocha prispôsobiť a ďalej. E, strategický TSF, Strategic Execution Framework, je to v princípe vec, ktorá je pozitívna, ale ja to, ja to teda podporujem, ale mali by sme si vytvoriť dobré vzťahy ale zároveň to vidím ako vec troška hypertrofovanú. Je to, čo je vlastne hlavný biznis parlamentu. My tu pracujeme na, te, na spisoch, na správach a samozrejme máme aj stretnutia s, so zainteresovanými osobami. Je proste potrebné sa zamerať na to, čo je hlavnou prácou parlamentu a zlepšiť to, zlepšiť tú, podmienky na túto prácu. Čiže e, existujú štúdie eh, a v tých som videla naozaj veľmi čudné veci, teda čo všetko sa nabaluje na, to, na ten hlavný biznis, ale my eh, v tých správach, dajme tomu, vidíme, že niektoré sú nepodložené, niektoré sú podložené lepšie. Uh, hovorí sa o tom, že stúpa počet zamestnancov a pritom efektivita klesá, takže toto sú veci, kde by som potrebovala, aby sa sledovalo to, čo sme pôvodne urobili. Kolega Píper je ďalší na zozname. Ďakujem. Mm, poprvé chcem povedať, že sa to dobre počúva, pokiaľ ide o zníženie cestovných nákladov, nákladov na parlamentnú televíziu, na tlmočenie, preklady a podobné veci. Ale jedna vec je veľmi zlá v parlamente. Nové prevádzkovanie jedálne. Asistenti a praktikanti sa stiažujú na extrémne vysoké ceny za jedlo a ja to naozaj musím podporiť a súhlasím s tým. Niečo sa tu vymklo spod kontroly. S novým prevádzkovateľom jedálne sa musíme porozprávať, či naozaj je to potrebné. E, mať takéto ceny. Ďalšia vec, bezpečnosť. Spolupráca s belgickou políciou tu nás naozaj upokojuje. No a ďalšia vec, bezpečnosť v e, podzemných garážach. E, tam naša požiadavka ešte nebola splnená aby sa tam zaviedli lepšie bezpečnostné opatrenia. Čiže podzemná garáž, e, to by som chcel ešte raz prediskutovať. No a pokiaľ ide o Dom európskej histórie, 2 milióny e, eur e, úspora, to je veľmi pekné, ale celých tých 56 miliónov, ktoré sa plánovali, možno, že to bol prehnaný rozpočet od začiatku. Viete urobiť nejaké porovnania, koľko by to stálo alebo koľko e, stáli podobné múzea v iných štátoch. E, mne sa zdá, že aj tých 54 miliónov je príliš veľa. No a samozrejme múzeum v ďalších rokoch e, čakajú ešte prevádzkové náklady. No a ďalšia vec, životopisy poslancov. Tie ešte stále bohužiaľ nie sú na internete, na e, webovej stránke parlamentu. Už v roku 2013 nám to sľubovali. Posledný e, časový limit bol február, už to malo byť všetko zverejnené, ale ešte to tam stále nie je. Takže opäť by sme mali aktívne požiadať poslancov o aktualizované životopisy, aby tam neostali staré informácie. V každom prípade je potrebné toto trošku urýchliť a zdynamizovať. E, tie hotovostné výplaty, to už sa vyriešilo dobre, ale pokiaľ ide o ten CO2, e, CO2 offsetting poslancov, čo, čo sa tam meria um, cestovanie alebo výfukové plyny, čo, čo to je ten um, offsetting uh, oxidu uhličitého u poslancov, čo to znamená? Dobre, nebudem už o tom hovoriť. A teraz ešte posúdenie vplyvov, impact assessment, to je moja posledná pripomienka. Mm. To je teraz vlastne nová úloha nového generálneho riaditeľstva ja to jednoznačne vítam, to som chcel ešte zdôrazniť. Domnievam sa, že máme príliš málo kapacít na to, aby sme tieto veci v budúcnosti zodpovedne riešili na pozatí interinstitucionálnej dohody. Máme tam viac právomoci voči komisii, takže ja by som tam nenastojil na šetrení. Naopak, tam by sme mali mm, možno e, aj zvýšiť výdavky. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán De Jong. Thank you, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa pokúsim hovoriť stručne, takže sa nevyjadrím ku všetkým častiam odpovedí, ktoré poskytujú veľmi zaujímavé a dobré informácie, ale chcem povedať, že určite v niektorých oblastiach dosahujeme pokrok a ja e, sa preto budem orientovať na určité kritickejšie pripomienky a pozorovania. Jedna vec je, e, čo je na strane 10 odpovedí, e, ten impact slogan, alebo ja neviem, ako to nazveme, viem, že o tom dostaneme ďalšie informácie, ale varovanie vopred e, by bolo také, že ja, si tu, ja som si tu všimol, že aj v tejto, aj v ďalších otázkach teda odpovediach. Sekretariát uvažuje o slogane alebo ako, ako o akejsi uznanej značke alebo firmnej identite. Aby som veľmi opatrne narábal s týmito slovami, pretože my sme my zastupujeme ľudí, zastupujeme občanov Európy a to je iné, my nie sme korporácie. Takže keď sa začneme uh, zakrývať, alebo teda keď začneme hovoriť o značke a podnikovej identite, tak tá, tá vzdialenosť sa od ľudí teda sa môže len zvýšiť Eh, takže ja by som bol citlivý, alebo teda vystupoval by som citlivejšie v tejto veci. A zostávajúce veci, čo by som chcel spomenúť, sa týkajú skôr transparentnosti a integrity. Ak sa pozrieme na stranu 23 odpovedí a osobitne eh, k tej verejnej diskusii o vedlejších pracovných pomeroch alebo vedľajších zamestnaniach, tak eh, asi sa ťažko, asi sa ľahko povie, že je niečo vecou politického rozhodnutia, možno byra. No a to je moja odpoveď. Jednoducho nie je možné o tomto viesť verejnú diskusiu. Ak je v spoločnosti dopyt, tak e, tak pokiaľ ide o tieto vedľajšie zamestnania poslancov, tak e, jednoducho ak je dopyt, tak prečo nie? Ja z diskusí v parlamente si všímam, že eh, ak sa o niečom hovorí, tak sa to vždy posúva na bíro. Prečo, pán Vele, eh, nepoviete na bíre, že sa o tomto hovorilo na výbore pre kontrolu rozpočtu? A ak sa bíro rozhodne, že bude eh, centralizovane riadiť všetky vedľajšie úvesky poslancov, tak e, to bude lepšie, pretože ináč budeme musieť žiadať nášho člena na bíre, e, aby to otvoril, potom on to posunie vám, čiže stratíme zbytočne čas. E, bolo by dobre, keby sekretariát túto vec predložil byru. A ďalšia vec sa týka zodpoved... preukazateľnosti výdavkov. Toto je téma, ktorá sa vracia. E, bola to už mnohokrát. My vieme, že ak e, chcete kontrolovať úplne všetko, tak to bude veľmi zložité, ale je možné kontrolovať na základe vzoriek alebo náhodnej kontroly. Možno len veľké výdavky alebo nejakou pravidelnou kontrolou. Kontrol. Čiže e, skôr než jednoduchá odpoveď áno, typu áno alebo nie, by bolo dobré uvažovať nad tým, ako to formulovať tak, aby pre ľudí to bolo atraktívnejšie, než teda tá otázka loga alebo značky parlamentu a ďalej. E, dodávateľia. Tu návrh interných pravidel, ktoré parlament už mal mať e, v stanovách. E, a okrem toho tu bola aj medziskupina, kolega Benedikt Čapo o tom eh, napísal článok, eh, teda zaobrali sa týmto, pokiaľ ide o všetkých tých starých členov v medziskupine, tak eh, my by sme radi, aby ten proces prebehol rýchlo, prebehol rýchlo. To je dôležité aj pre tento výbor. A potom moja otázka je, ak bude len byro skúmať tieto pravidlá, ako môžeme my ako výbor pre kontrolu rozpočtu, ktorý má významný záujem Máme teraz záujem o podporu takýchto oznamovateľov e, nekalých e, vecí, tak by bolo dobre, keby sme my do toho mohli zasiahnuť. Ja, well, and... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať e, generálnemu tajomníkovi za jeho príspevok k tejto diskusii a som veľmi rád, že z politického hľadiska je to veľmi zodpovedné, teda predseda tejto snemovne nie len na pléne, ale Eh, ale aj voči eh, tomuto výboru by mal skladať účty a preto je nepochopiteľné, že sa to nedieje na politickej úrovni v, v, v parlamente. Ja som veľmi rád, že naše hlavné princípy eh, offsetu CO2 sú teraz konečne zaplatiteľné. To asi ani nejde inak. V Holandsku je, na to, je za to zodpovedný konkrétny človek, ale ja som rád, že sa to podarilo. A teraz tá vážna téma, ktorú chcem otvoriť, tak to sú tie prostriedky z kategórie General Expenditure, teda všeobecné výdavky. My sme v procese absolutoria prijali e, na tomto výbore veľmi jasný text, kde sme sa ako výbor pre kontrolu rozpočtu vyjadrili, že chceme, aby každý rok e, e, členovia vypracúvali povinne správu a je veľmi zvláštne, že to Mm, že tomu plénum zabránilo. Eh, kresťanskí demokrati aj sociálni demokrati sa na tom dohodli a okrem toho predseda Schulz sa rozhodol, že eh, prepadnú aj ďalšie odseky, ktoré sa týkajú tej istej témy. A ja som eh, s kolegami korešpondoval s predsedom Šulcom a prípada nám nepochopiteľné, a podľa nás nie je podľa pravidel, pravidel že do toho takto zasiahol, ale čo je o mnoho horšie, je, že e, strácame možnosť absolutária e, v prípade predsedu. Predseda by tiež mal byť, je, je proste je, pred, je, je predmetom absolutória, pritom zabránil tomu, aby sa takéto niečo mohlo vykonávať. Takže táto téma je iste citlivá a podľa mňa tento tieto výdavky eh, v kapitole General Expenditure všeobecných výdavkov sú veľmi citlivé a v mojom členskom štáte v Holandsku napríklad neprebieha nejaká normálna diskusia o tom, eh, o, o Európskom parlamente, o výdavkoch, výdavkoch kvôli tým rôznym škandálom. A práve kapitola všeobecných výdavkov v tomto zohráva veľmi významnú rolu. Uh, a teda, ak chceme e, zlepšiť značku parlamentu, tak toto je prvá vec, čo treba urobiť. E, byť transparentnejší. A ak chceme budovať značku, tak to musí byť e, značka, plná, značka integrity a nie značka, ktorá bude terčom kritiky. Čiže toto je téma veľmi, veľmi citlivá. Keď sa pozrieme na odpovede pána Veleho k našim otázkam a k uzneseniu, ktoré bolo schválené, tak ma prekvapuje, E, prekvapujú niektoré veci, pretože to zachádza až do extrému, ako povedal aj kolega De Jong. E, píše, že 40 e, až 57 nových členov treba zrušiť, ak budeme, alebo teda treba prijať, pardon, nových, nových pracovníkov treba prijať, ak budeme kontrolovať tieto všeobecné výdavky. A ja sa na to pozerám z celo, akého celoeurópskeho hľadiska, potom to nie je veľa, ale, ale ak poviete, že kvôli tomu e, to nebude možné, e, tak mi to pripomína, ako keby sme toto chceli kontrolovať na, e, v Európe. V tomto rozsahu by sme potrebovali miliardy policajtov a kvôli tomu to nebudeme robiť. Takže to mi prípada ako podobný argument. Ja si myslím, že e, veci sú možné a treba ich robiť rýchlo, jednoducho to ide. Aj to by sme to mali robiť my ako poslanci, keď vieme, že sa musíme zodpovedať alebo že musíme dokladovať nejaké výdavky a keď vieme, že e, sa to bude, že to môžu že to môže administratíva kontrolovať, tak si myslím, že už toto bude e, znamenať obrovský príspevok transparentnosti v, tomto, v tejto snemovni a tým to dá Európskemu parlamentu aj viac váhy v očiach občanov. A ja by som chcel, aby generálny tajomník na toto zareagoval. Ak dovolíte, osobná pripomienka. Každý rok som otrasená tým, ako e, slobodu mandátu chcete vkladať do rúk e, administratívy. S tým ja nemôžem súhlasiť. Kolega Štás. ich wollte da ja, pán Jar. Ďakujem, pani predsedníčka, pán generálny tajomník. Chcem sa poďakovať za veľmi podrobné informácie a ďakujem aj pánovi Parňo za jeho správu a prácu. Veľa otázok tu už bolo položených, takže ja chcem iba niečo doplniť, položiť doplňujúce otázky alebo odkázať na niektoré aspekty. Takže e, ten offsetting, takzvaný e, CO2, offsetting oxidu uhličitého, my sme spolupracovali s výborom ENV na e, systéme EMAS. My sme prevzali iniciatívu prednedávnom, aby parlament zaviedol iniciatívu k offsettingu CO2 v rámci systému EMAS. Kolega sa pýtal, čo to vlastne e, znamená a ako sa to meria. E, takže ide tu o vyváženie alebo kompenzáciu emisí CO2, ktoré vznikajú počas ciest. A otázkou je, či môžeme na 100% urobiť túto kompenzáciu CO2, vrátanie Eh, kompenzácie CO2, ktoré vznikajú pri cestách asistentov a spolupracovníkov. A aké prostriedky máme na to, aby sme to mohli financovať? Pochádzajú tieto prostriedky z mm, príspevku na všeobecné výdavky, alebo eh, mali by sme tieto peniaze nájsť v rozpočtovom riadku pre mzdy? Ako by sme to mali urobiť? mali by sme čo najskôr na toto dostať nejaký predpis, nejaké usmernenie, aby sme vedeli, ako sa bude robiť vlastne táto kompenzácia emisí. E, pred e, summitom v Paríži o klimatických zmenách je dôležité, aby Európsky parlament e, dal svetu nejaký príklad um, a, a príklad dobrej praxe. No a potom tie všeobecné výdavky, General Expenditure Allowances, Kolega Gerbrandy už popísal ten postup, ako to na plenárnom zasadaní v apríli bolo odhlasované. Bolo to veľmi zvláštne a podľa mňa to nebolo v súlade s predpismi, s pravidlami Európskeho parlamentu. To som chcel poznamenať, e, tak v zátvorke. No a mám jeden návrh, respektíve žiadam návrh na transparentnenie týchto e, príspevkov na všeobecné výdavky. Aké stanovisko má predsedníctvo parlamentu a kedy môžeme očakávať, že predsedníctvo parlamentu k tomu predloží konkrétny návrh? Tretí bod. Kolega De Jong hovoril už o vnútorných pravidlách e, pre ochranu tzv. whistleblowers, pre oznamovateľov informácií o podvodoch. E, my e, očakávame, že čo najskôr schválime efektívne pravidlá pre ochranu týchto osôb, inak nebudeme schopní e, posilniť boj proti korupcii. No a štvrtý bod, zelené verejné obstarávanie a, a takisto problém jedálne, toto spomenuli už niektorí kolegovia, aj pri výbere prevádzkovateľa jedálne musíme samozrejme dodržiavať pravidlá ekologického verejného obstarávania, ale výsledky sú niekedy veľmi otázne. Vegetariánske e, jedlá sú tie najdrahšie a neviem, mm, či to podnieti ľudí potom e, kupovať si tie najzdravšie jedlá. Potom často tam vidíme balené potraviny, to tiež nie je dobré. E, pre životné prostredie produkujeme veľa odpadu, takže nevidím tu veľký pokrok. No a ešte na záver jedna vec. Prepačte, že som hovoril tak e, dlho. Pán De Jong to takisto spomenul. Teší ma, že sme prijali predpisy a že sme prijali opatrenia v oblasti zrovnoprávnenia mužov a žien. Generálny tajomník povedal, že je dobré, keď sa zvonka vyvíja tlak a my ho budeme vyviať na ďalej, pretože my chceme dosiahnuť e, paritu, chceme rovnosť. Dobre, to bolo za politické skupiny a odteraz drakonicky strážim rečnícky čas, maximálne dve minúty. Pán Liberacký, nech sa páči, dve minúty. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Chce... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja chcem povedať, že nesúhlasím s pánom Gerbrandy Gerbrandym o úlohe predsedu parlamentu, či je to pán Šúc alebo hoci kto iný. Pán Gerbrandy tu je dosť dlho na to, aby vedel, o čom hovorím. Poprvé tie princípy, mm, platy miestnych asistentov a počet týchto miestnych asistentov. asistentov. Povedzme si e, to otvorenie e, v Rumunsku maximálny plat asistenta je 700 eur, v Bruseli alebo Luxemburgu je to 14 krát viac, v Dánsku 12 krát viac. Takže kde je e, princíp e, rovnosti mzdy za rovnakú prácu? Tieto stropy nie sú v súlade s európskym zákonom, o tom nie je žiadnych pochybností, čiže nebuďte prekvapení, ak asistent v Polsku alebo v Rumunsku ak zarába menej, tak e, proste je ich prijatých viac. Áno, tak toto poviem otvorene. Sú lacnejší, tak ich príjmem viac. E, teraz e, úhrada platieb návštevníkom v hotovosti. Ak my ak povieme, že povedzme príde skupina dôchodcov z Polska alebo z Litvy, ktorí zarábajú, teda to ich, ich penzia je 450-500 eur a vy im dáte 10 tisíc eur e, na to, aby išli do reštaurácie, tak e, nie je pravda, že by e, vedúci skupiny dal tie peniaze priamo tým dôchodcom. To nie je pravda. Jednoducho v Polsku je napríklad povinnosť, aby takéto hotovostné prevody prebiehali cez banku a vedúci skupiny sa môže pýtať, ako tie, odkiaľ tie peniaze prišli, pre, ako sa dostali na váš, na váš účet. A e, bolo by to podozrivé aj pre e, banku, keby prišli nejaké platby z Belgická, Francúzska, Nemecka, e, teda, pardon, keby pri, prišla platba zo zahraničia. My nechceme uh, volať len dôchodcov z Nemecka, Francúzska, Holandska, ktorí si to môžu dovoliť, ale aj od nás. Ďakujem veľmi pekne, kolega Balčitis. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, už tu boli prinesené mnohé veci, preto sa obmedzím iba na dva komentáre v zásade. Takže pokiaľ ide o problematiku tej kantíny jedálne, tak e, my ako poslanci možno tak intenzívne nevnímame tieto zmeny, možno pokiaľ ide o ceny, no možno sme sa trošku všimli, ale pokiaľ ide o nejaké systémové zmeny, myslím teda to, o čom hovoril pán Liberacký, tak áno, my ako poslanci musíme samozrejme zodpovedným spôsobom zaobchádzať s prostriedkami, to je pravdou. A pokiaľ ide o ten systém, ktorý máme teraz, funguje celkom dobre. Ďakujem pekne, pokračujeme v diskusii. Tak, e, vážená pani před, e, e, predsednice... Vážená pani predsednička, ja sa budem asi musieť uraziť, lebo som nedostal slovo skôr a viem, že to už bolo povedané predtým že táto e, diskusia má byť o absolutóriu a som prekvapený, že tu riešime úroveň stravovania v Európskom parlamente, ale možno aj toto patrí k nejakej kultúre. Ja osobne by som sa pridal, keď už sa to otvorilo a prihovoril by som sa za to, aby tu boli napríklad k dispozícii výrobky so značkou Fair Trade, len preto, lebo to podporujem. Ale to je len taký bonus na doplnenie. Ale k veciam, ktoré e, sú hlavným predmetom diskusie, tak pán Vele, ja si vás veľmi vážim ako schopného manažera, ale myslím, že by som sa byť vami e, viac zameral na ekonomický manažment, e, stanovať procesy, to je fajn. Sú nejaké pravidla, ja ich dodržiavam, máme dodať nejaké dokumenty, tí, tie dokumenty mne pošlú z Českej republiky v elektronickej podobe, ja ich vytlačím a v 21. storočí, storočí teda musím vytlačiť, odnesiem ich do kancelárie, ale sú elektronické, sú to doklady toho, že ja som niečo uhradil a ľudia na účtovnom oddelení nám to vracajú a tvrdia nám, že musia mať, musíme mať originály dokumentov. Teda ja neviem, či e, sa tu bavíme stále o nejakom šetrení, ak sa teda bavíme o šetrení, prečo by som mal ja sám ísť do firmy, chcieť, chcieť, aby mi vystavila doklad a všetky certifikáty a nejaký, úvod, nejaký úradník ma v úvodzovkách buzeruje e, a hovorí mi, čo mám a čo nemám robiť, napriek tomu, že mi to na začiatku povedal ináč. Po druhé je tu manažment v rámci Európskeho parlamentu. My sme tu e, mali mať na jeseň e, koncert Univojery, čo je veľmi slávny zbor, ktorý v Českej republike je veľmi populárny. Mali sme slovať štátnosť Českej republiky a e, naprieč celým Európskym parlamentom e, žiadame o povolenia a dostaneme ich a potom sa to zabrzdí na nejakých administratívnych prekážkach. Ja, ja myslím, že by sa tieto veci mali viac koordinovať, lebo tu potom vznikajú nedorozumenia a ja, ak už mám mm, rok a pol rezervované hotely a všetko ostatné a potom ten koncert v, Európskom, v Európskom parlamente mi nepreplatíte, tak to sú veci, ktoré nás ako poslancov často iritujú a ja len chcem doplniť to, čo tu bolo povedané predtým. Inak, ja osobne e, vnímam otázku transparentnosti veľmi citlivá. Bol by som radšej, keby, bola zohľadnen, keby boli zohľadnené niektoré veci, ktoré e, v minulosti boli rýchlejšie alebo skôr publikované. Sí, rapidamente perché mi scuso Veľmi stručne, lebo Eh, musím stihnúť ešte inú vec. Ja by som chcel poďakovať za informácie pána Veleho. Zaujímajú ma otázky týkajúce sa cateringu. Eh, aká dohoda bola s novou spoločnosťou urobená ohľadom veľkosti porcií? A takisto, keby ste mi vedeli povedať, ako zaplatiť eh, za vstup e, návštevníkov. alebo prípadne, prípadne zvýšený počet e, návštevníkov. A pokiaľ ide o e, elektronické prevody a vysledovateľnosť, my používame číslo IBAN a bolo by dobré, aby e, o tom všetci poslanci vedeli. A ja som sa dal na zoznam rečníkov, preto chcem spýtať, že ako sa zmenil počet účastníkov na spoločnom zdravotnom poistení v posledných dvoch, troch rokoch. A ďalej ma zaujíma aj to, ako sa zmenil počet oprávnení na čerpanie dovolenku. Tu ide o tých, ktorí boli dlhšie a kratšie ako 10 rokov v služobnom pomere, takže tu ide osoby z toho veku, keď sa zamestnávajú a potom môžu ísť do dôchodkového veku, keď dosiahnu vek 65 rokov a aký majú prístup špeciálnym osobitným okolnostiam, takže povedzte nám tomu viac. Bart Stas, ja som si myslel, že sa nehlásite. Nie, dali ste mi slovo, ale e, mal som pocit, že by mal hovoriť najprv na tieňový spravodajca. Ja mám veľmi konkrétnu otázku. Pán Vele, ďakujem veľmi pekne za odpovede mimochodom. E, v odseku 69 e, uznesenia o absolutóriu okrem iného hovorí o skutočnosti, že akreditovaní parlamentní asistenti po desiatich rokoch služby si, zas, si zaslúžili určité práva a v predchádzajúcom e, volebnom období e, pracovali o mesiac kratšie, čiže tí akreditovaní asistenti, ktorí pracujú dve volebné obdobia a v roku 2019 nebudú prevzatí novým poslancom, tak vlastne sa im nepodarí splniť kvôli tomuto jednomu mesiacu ten 10, to 10-ročné kritérium. A ja by som sa chcel spýtať, e, ako sa budú riešiť takíto asistenti. Je, je, viete sa mi k tomu prosím vyjadriť? Danke, jetzt haben wir es auch verstanden. Ďakujem pekne, áno, áno, teraz je nám to jasné. OK. Uh, ich werde mich bemühen. Ďakujem, pokúsim sa samozrejme zodpovedať podľa mojich možností tie otázky. Začnem pani Ayala, ktorá hovorila o tom, že pokiaľ ide o odpovede na otázky, áno, to vypracovajú a navrhujú pracovníci, to je pravda, ale keď im pošlem tie otázky, vám pošlem tie otázky a odpovede, samozrejme preberám plnú zodpovednosť za tieto odpovede. A preto vlastne som zodpovedný za túto kvalitu a nechcem tu nejako to zvalovať na pracovníkov. Takže poďme ku konkrétnym otázkam. Strategický vykonávací rámec. Áno, je pravdou, že tie náklady, pokiaľ je o skupinu 60 eh, rejteľov, generálnych rejteľov, eh, nejako, bolo to celkom 60 tisíc eur, teda pod tým, takže bolo to v poriadku, boli tam dve školiace opatrenia, to znamená, že vidíte na tomto príklade následovné. Či už ide o podnik alebo verejnú správu, vypracuje takýto nejaký koncept, tak to nevypracovajú sami, obrátia sa na nejakú konzultačnú spoločnosť a tak ďalej a potom sú tam rozličné zmluvy, ktoré sa týkajú využívania teraz aj softvéru alebo konceptov. My sme nešli touto cestou, ale sami sme si tieto veci vypracovali. A preto je pravdou, že tam boli pomerne nízke náklady. Vychádzame z toho, že prostredníctvom tohoto procesu môžeme zabezpečiť významné úspory, totižto ak generálne riaditeľstva nepracujú paralelne na tých istých veciach, zabezpečíme to, že, alebo identifikujeme niektoré služby, nepotrebujeme, ako sme to vlastne pravidelne hodnotili, pod eh, heslom Save and Innovate, šetriť a inovovať. Takže to sú také jasné príklady a je možné to porovnať so súkromným sektorom ako aj verejnosť právo a preto pôsobíme samozrejme aj my v tejto oblasti. Pokiaľ cestovné náklady pre asistentov, Začnem teda cestovnými nákladmi. Tu máme preto také nízke priemerné hodnoty, lebo predsedníctvo poskytuje možnosť, aby mali poslanci možnosť si vybrať v rámci refundácie. To znamená, že tam nie je istý štandard, ako v administratíve sú tam viaceré opcie, pre ktoré sa môže rozhodnúť daný poslanec. Bola takáto politická vôľa na úrovni predsedníctva, aby existovala takáto flexibilita a pružnosť a preto tu vlastne sú rozličné priemerné hodnoty, keď sa to porovnáte s úradníkmi. Pokiaľ ide o školenia pre asistentov, to je, áno, skutočný problém, to, čo ste spomenuli. Totiž to prijali sa isté opatrenia, napríklad je tu snaha posilňovať školenia na začiatku týždňa, alebo na začiatku na konci týždňa, pondelok a piatok, keď vlastne už e, poslanci nepotrebujú až tak podporu asistentov. Potom snažíme sa ísť cestou e-learningu, snažíme sa práve riešiť tento problém. A síce ide o to, aby sme poskytli možnosť navštevovať tieto školenia vtedy, keď tá pracovná záťaž nie je až taká veľká. A identifikovali sme tento problém a sú tu aj príslušné opatrenia, aby sa zabezpečilo zlepšenie situácie. No a potom ešte tu bola tretia otázka, ktorá sa týkala našich eh, vedeckých služieb alebo rešeršných služieb. Je to teda nová služba, existuje asi zhruba 1,5 roka. No asi pred dvomi rokmi to založili. V zásade v tejto dobe sme zverejnili asi tisíc dokumentov. Myslím si, že to je skutočne značný počet. A pokiaľ ide o ťažiska, zameriavajú sa na jednotlivých poslancov, neriedia sa podľa potrieb výborov až tak výrozne. Snažil som sa to vysvetliť, že vlastne to bolo želané, aby sa takto rozdelili úlohy medzi e, tými, ktorí pracujú štúdia Policy Departments a na druhej strane potom táto vedecká služba. No a dnes 70% poslancov alebo ich teda pracovníkov využili tieto služby, čo je podľa mňa číslo, ktoré je podstatne vyššie ako to bolo v minulosti. No a potom sa stiahlo asi 2,5 milióna strán dokumentov, pokiaľ ide o príslušné publikácie, takže nie ten objem, ktorý sa vyprodukoval, ale očividne je záujem o tieto dokumenty, čo je dôležitý prvok. No a pokiaľ ide o otázku personálu, O tom sme diskutovali aj v minulosti. Do konca roka asi 60 bývalých pracovníkov výboru regionov, hospodárskeho sociálneho výboru e, budeme u nás integrovať. A všetci dostali možnosť, že ak zistia, že pokiaľ ide o nový profil práce, ak to nezodpovedá ich schopnostiam a želaniam, aby sa mohli vrátiť do svojej starej práce, Menej ako 10 týchto pracovníkov využilo túto možnosť, niektorí to ale využili. To znamená, že z môjho hľadiska sa to overilo, že to dáva zmysel. A to vedie potom k tomu, že 60 pracovníci, ktorí vlastne boli nadbytoční v prekladateľských službách výboru regionov hospodárstvo-sociálneho výboru, vlastne absolvovali školenia pre novú prácu a teraz plne pôsobia v tej oblasti bez toho, že by nejako vznikli dodatočné náklady pre daňových poplatníkov a o to vlastne musí ísť, aby sa identifikovalo, že vlastne kde máme zdroje v rámci systému, ktoré nie sú využívané optimálnym spôsobom, aby sme ich potom presunuli do oblastí, tam, kde existuje skutočný dopyt a preto si myslím, že to bola veľmi úspešná aktivita a opatrenie. Pán Píper sa potom pýtal na otázku kantíny, teda stravovania Áno, sú tu isté problémy, pokiaľ ide o ceny tých eh, nových poskytovateľov, zapoďme sa tým. Zapodievajú sa tým aj politické skupiny, vedú sa tu aj rozhovory s administratívou a príslušným generálnym riaditeľstvom. Pevne verím sa podarí zabezpečiť tieto zmeny. Súčasťou reality aj to, že vlastne chceme vykonať istú zmenu a mali sme to vykonať. Želal si to váš výbor ako aj výbor pre rozpočet aby v tejto oblasti sme mali také služby, ktoré fungujú bez dotácií. V minulých rokoch sme tu mali rastúce sumy, bolo to okolo 3 milióny eur, pokiaľ ide o ročné dotácie v tejto oblasti a boli sme požiadaní, aby sme zastavili tieto dotácie. Toto dotovanie sa ukončí v rámci toho nového modelu. Napriek tomu je to tak, že niekedy sú tu určité veci, ktoré je dôležité v individuálnych prípadoch skorigovať. Pokiaľ ide o bezpečnosť v parkovacích garážach, podzemných garážach, prijali sme dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o bezpečnostný personál a vykonávanie kontrol. Povedal by som, že predovšetkým v takých citlivých časoch, ale možno, že bude dôležité prijať dodatočné opatrenia, ktoré sa týkajú podzemných garáží. Pokiaľ ide o rozpočet Domu európskej histórie. Tento rozpočet 67 76 miliónov eur, to je vlastne ten rozpočet, ktorý schválil rozpočtový výbor pre samotné práce. To znamená, že to je vlastne to, čo z nášho hľadiska bolo nevyhnutné a čo vlastne bolo aj schválené rozpočtovým orgánom. Pokiaľ ide o mm, bežné náklady, chcel by som povedať, že pokiaľ ide o všetkých stálych pracovníkov, všetkých úradníkov, ktorí tam pôsobia, tak tam nejde o nové funkcie, ktoré by vlastne viedli k dodatočným nákladom, ale tieto posty pochádzajú z presunov z iných oblastí v naše, našej inštitúcie, kde sme toho názoru, že sa zaobídeme bez týchto personálnych kapacít. To znamená, že pokiaľ ide o tieto náklady týchto týchto aktivít, áno, tam vlastne nevznikajú, ale potom samozrejme vznikajú v iných oblastiach náklady, ale odkiaľ sa stiahnu tí pracovníci, takže tam je to tak, že pokiaľ ide o doratočné náklady projektu, sú v končnom dôsledku nižšie ako tie náklady hotovosti, ktoré tam vznikajú, pokiaľ ide o problematiku životopisov. Povedal by som, že u nás sa to ukončilo, povedal by som že súvisí s tým, že nám boli zaslané tie životopisy zo strany poslancov. Dôležité je to verifikovať a preveriť životopisy, aby sme si boli istí, že odzrkadľujú aktuálnu situáciu tam, kde mohli nastať problémy. Potom to bola otázka, ktorá sa týkala CO2, čo to všetko pokrýva. Jeden z vašich kolegov správne poznamenal, ide o cestovanie, cesty poslancov, ale aj návštevníkov. To je to, čo sa teraz podarilo kompenzovať, pokiaľ ide o emisie CO2. Chcem sa poďakovať aj za vaše hodnotenie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvov. Myslím si, že celkovo odvádzame dobrú prácu a nepoužijeme na to veľa pracovníkov. A v rámci celého legislatívneho obdobia. To znamená, že už pokiaľ ide o kontrolu kvality posúdenia vplyvov zo strany komisie, lebo to je dôležitý signál aj pre komisiu, keď vedia, že nestačí, aby nám dodali čokoľvek, ale nie, my preverujeme, či je to dobre vypracované, potom sa informuje výbor a potom boli výbory, ktoré povedali, že jednoducho nebola odvedená dobrá práca my to potom vrátime komisii. To znamená, že to je dôležitý systém takejto kontroly. Podľa môjho názoru sa to overilo a je veľmi dôležité, aby sme vlastne tu mali vlastnú kapacitu v tejto oblasti a to preto, aby sme mohli overiť, či to, čo nám vlastne poslala komisie, zodpoveda aj s tým kvalitatívnym štandardom. Medzičasom sme to ešte rozšírili na ex post analýzy. Myslím si, že to je čoraz dôležitejšie, lebo mnohých oblastiach existuje legislatíva, ktorá sa musí postupne upravovať a je dôležité vedieť, že poslanci môžu získať informácie o tom, čo vlastne nefungovalo, kde boli prekážky, kde boli problémy, pokiaľ ide o implementáciu a transpozíciu v členských štátoch. Častokrát to nesúvisí s vnútroštátnou úrovňou, ale dokonca s regionálnou, lokálnou, takže tu je určitý mechanizmus spätnej väzby, predtým, ako sa zmení legislatíva, aby sme sa mohli poučiť z chýb minulosti a myslím si, že to je veľmi dôležitá úloha, lebo jednoducho nemôžeme mať stále len novú legislatívu, musíme si uvedomiť, že musíme chyby z minulosti napraviť. Pán De Jong ďalej hovoril o kampani, pokiaľ ide európske voľby, vykoná sa plné hodnotenie, ktoré sa predloží do konca roku 2015 alebo ku koncu roka. Už dnes tu máme isté indície, pre všetkým pokiaľ ide o otázku tých špi- špicn kandidátov. Totižto toto, táto myšlenka bola veľmi silne podporná v rámci kampane parlamentu. Máme tu údaje z členských štátov, ktoré sa týkajú toho, koľko občanov povedalo, že práve kvôli týmto, tejto myšlienke špicn kandidátov sa zúčastnili vôbec volieb v členských štátoch. A tie čísla siahali od 1% v Spojenom kráľovstve, teda je to hodnota štatistickej odchýlky, lebo ten špičkový kandidát nezohrával z hľadiska Spojeného kráľovstva dôležitú úlohu a potom na druhej strane to 12% v Nemecku, Rakúsku a Luxembursku. No a v Nemecku to nakoniec viedlo k zvýšenej volebnej účasti. To znamená, že sme toho názoru, že pokiaľ je tento koncept špičkových kandidátov v tých krajinách, kde sa to podporovalo mediálne, či už elektronickými alebo klasickými médiami, že boli tam isté vplyvy a pokiaľ ide o členské štáty, ktoré si neosvojili tento koncept, samozrejme tam ten účinok nebol dosiahnutý, Samozrejme budeme mať na konci roka viac informácií o samotných detailoch a budeme mať viac informácií o tom, ako mám vyhodnotiť celkovo túto kampaň. No a potom ešte ste hovorili o nevyhnutnosti mať viac transparentnosti pri nejakých vedľajších činnostiach a pokiaľ ide o nákladový paušál, to sú veci, kde predsedníctvo musí prijať rozhodnutie. Pokiaľ ide o transparentnosť, myslím si, že sme už dosiahli pokrok a pravidelne sa vykonávajú náhodné kontroly, pokiaľ ide o podstatnenosť a korektnosť údajov, pokiaľ ide o všeobecný nákladový paušál, tam sa podarilo zodpovedať tie otázky, ktoré vyplynuli z pléna a plénum skonštatovalo, že by sme mali to vykonať bez toho, aby tu vznikla nejaká ďalšia administratívna záťaž. Musíme jasne skonštatovať, že pokiaľ ide o to, ako to zabezpečí pri tom všeobecnom paušáli, bez teda nejakého presného zúčtovania, bez administratívnej záťaže to nie je možné, ak by sa to preverovalo tak, ako aj iné výdavky, tak vlastne by si to vyžadovalo podľa intenzity 40-70 ďalších pracovníkov v rámci generálneho riaditeľstva pre financie. To znamená, že tu by sme hovorili asi o hodnote 3 až 5 miliónov eur. Ak by išlo niečo iné, išlo by o náhodné kontroly, tak to by bol už úplne iný systém a tam by sme to museli na novo prerátať. Pokiaľ ide otázku tých e, osôb poskytujúcich informácií, whistleblower, bol to istý návrh, aj na prezidiu samozrejme nič nehovorí proti tomu, aby v spolupráci s príslušnými podpredsedami sa viedla rozpráva na tú tému, aby sa zohľadnili špecifické aspekty z hľadiska kontroly rozpočtu. No potom pán Gerbrandy, ďakujem pekne za priateľské slova. Pokiaľ ide o offsetting, Veľmi detailne ste popísali postup rozhodovania, pokiaľ ide o ten všeobecný paušál na pokrytie nákladov, že vlastne pôvodný návrh výboru na kontrolu rozpočtu bol zmenený na pléne, tým pádom sme sa zapodievali inou otázkou, ako vlastne bola tá otázka, ktorú pôvodne položil výbor pre kontrolu rozpočtu. No a po verzii pléna potom vlastne sme dospeli k výsledku, že by to znamenalo dodatočnú administratívnu záťaž, a to významnú, ak by sa tieto úlohy mali presne preveriť. Ak ide o náhodné kontroly, samozrejme tá situácia už je iná. Pán Javor sa ešte raz pýtal na CO2, či ide o 100% offsetting. Áno, je to 100% offsetting. Chceme ísť touto cestou pre pokiaľ ide o cesty, nielen pokiaľ ide o poslancov, ale aj pracovníkov a návštevníkov. Vy ste sa pýtali, o aký rozpočtový objem asi ide. Je tam osobitný rozpočtový riadok pre offsetting. Tento pôvodne obsahol vysokú hodnotu, pokiaľ ide o ceny za offsetting, dramaticky klesli. Momentálne asi 70 tisíc eur vynakladáme na offsetting, prostredníctvom rozhodnutia predsedníctva už máme stanovenú strop pre tento rozpočtový riadok a je to 250 tisíc eur. Takže máme tu ešte dodatočný priestor zo 70 tisíc na tých 250 tisíc eur, pokiaľ ide offsetting. A máme tam špecifický rozpočtový riadok pre cestovné náklady poslancov, pracovníkov a návštevníkov. Pokiaľ ide o ten všeobecný paušál a tých informantov, som sa vyjadril, zelené obstarávanie, to sme zaviedli v parlamente. My to uplatňujeme, pokiaľ ide administratívnu parlamentu. Tento, toto zelené obstarávanie. Pán Liberácky, vy ako kvestor, ste sa ešte raz vyjadrili, pokiaľ ide o otázku tých platieb hotovosti, aké praktické problémy tam vznikajú. Vidíte, že na predsedníctve tiež ešte budeme iste o tom intenzívne diskutovať. A pokiaľ ide o návrh generálneho tajomníka, ten bol predložený a bola to moja zodpovednosť, pokiaľ ide o túto oblasť. Ešte raz ste potom vysvetovali, prečo potrebujeme mať iné práve hodnoty pre lokálnych asistentov, pokiaľ ide o taký fenomén ako napríklad 43 lokálnych asistentov, ako to bolo v predchádzajúcom volebnom období. Potom pán Balčitis nepoložil nejakú konkrétnu otázku a potom pán Vojčechovský ten ešte raz hovoril o otázke dokumentov, tak v originálnej podobe ako elektronickej. Momentálne, pokiaľ ide o dodatočné kontroly, je dôležité, aby existovali originálne dokumenty a v prípade pochybnosti, aby sa poskytli a to práve z hľadiska kontroly rozpočtu. Pokiaľ ide o konkrétny príklad koncertu nepoznám, avšak samozrejme vždy, keď pripravujete v parlamente väčšie podujatie, potrebujete príslušné schválenie, z normálnej plnosti to zabezpečujú kvestory, aby sa to mohlo uskutočniť. Niekedy ide o veci, ktoré sa týkajú bezpečnosti, to znamená, že je dôležité si včas zabezpečiť súhlas ešte predtým, ako je možné ehm, podstúpiť určité finančné záväzky. To je veľmi zásadné. Potom pán Bali ešte raz hovoril o problematike platieb hotovosti. Návrh bol predložený. Samozrejme vidíte aj vy, že sú tu rozličné názory. A potom pokiaľ ide o otázku jedálne, kantíny, sme sa snažili zvýšiť ponuku, pokiaľ ide o taký rozsah, aby tam bolo viac e, čerstvých potravín. Samozrejme sú tu určité cenové rozdiely medzi jednotlivými ponukami. Samozrejme môžeme to aj podložiť faktami ale sú tu možnosti samozrejme obmedzené. Pokiaľ je precíznu otázku pani Gresle a pokiaľ ide o teda zdravotné a dôchodkové poistenie, to musím zodpovedať písomne. Pán Stás sa ešte raz pýtal na otázku dôchodkov, tam tých 10 rokov. Áno, v ojedinelých prípadoch môžu vzniknúť takéto problémy. Môže sa to z časti týkať aj poslancov, Zodpovednosť je na strane komisie, ale samozrejme veľmi radi môžeme si ešte prejsť ten postup, premyslieť si to a hľadať pragmatické riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem za toto kolo diskusie. Po absolutóriu na rok 2013 ešte raz spravodajca. Áno, niekoľko slov, ale veľmi stručne pani predsedníčka, pán generálny tajomník. Poprvé, chcem povedať, e, že som veľmi spokojný s dvomi bodmi. Nie len čo sa týka tejto diskusie, ale aj čo sa týka vašich odpovedí. Poprvé, to je tá kompenzácia pre emisie CO2. Ja ako spravodajca pre Európsky parlament e, ku COP21 včera bola správa schválená na plenárke. Naozaj som veľmi spokojný s týmto čo ste povedali, že ste prevzali iniciatívu a súhlasím s tým, že my musíme byť príkladom ostatným. A ešte doplním pána Pípera. Čo to je tá kompenzácia CO2? Pýtal sa kolega. A pán Javor uh, hovoril, um, no neznamená to, že by sme teraz zrušili automobily uh, pre poslancov. Um, a dali sme im bicykle, aby cestovali bicyklami, ale to nie je e, takáto, nejde o takúto fyzickú náhradu. Toto nie je tá kompenzácia. E, ďakujem za to, čo ste povedali k tej kompenzácii a ďakujem za váš návrh. Po druhé, som spokojný s tým jednotným kontaktným miestom, s tým jednotným okienkom. E, toto sa tu e, síce ne, e, veľmi neobjavovalo v diskusii, ale je to veľmi užitočné pre poslancov a ich spolupracovníkov, že majú to jednotné okienko. Inak sa ľudia naozaj strácali v tom administratívnom súkolí parlamentu. A ešte sú tu dve veci, ktoré ma povzbudili. E, pokračujeme v boji e, v oblasti tých hotovostných platieb pre návštevníkov. Nie každý má na to rovnaký názor, samozrejme. Niekedy e, sa strácame v tej príliš politicky citlivej diskusii, ale ja si myslím, že je tu potrebné vniesť najmä transparentnosť. Hovorili ste 16 miliónov eur, to je naozaj veľká suma. A druhá vec, kde cítim povzbudenie, e, je tá kontrola a najímanie miestnych asistentov. Hovorili ste o Poľsku a Rumunsku. V mojej správe som o tom písal. Najviac e, prekvapení sme zažili pri jednom poslanci, poslancovi, ktorý tu už ale nie je v parlamente a ten mal 43 miestnych asistentov. Nebol ale ani z Poľska, ani E, z Rumunska, ale bol šampiónom v e, hre poker na svetovej úrovni e, ovládal túto hru. No a ešte dve také výstrahy chcem dať. Poprvé, jedáleň, parlamentná jedáleň. Tu musíme naozaj veľa vecí zlepšiť. A posledná vec, kde musíme byť veľmi pozorní, to mimoriadne konanie, mimoriadný postup, Myslím si, že je príliš veľa procedúr, ktoré sú abnormálne v oblasti verejného obstarávania. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Týmto sa dostávame na koniec e, tohto bodu programu rokovania. Uvidíme sa s vami, pán generálny tajomník, v januári pri ďalšom absolutóriu za rok 2014. A teraz vítame pána Hojera za Európsku investičnú banku. E, ten predstaví výročnú správu za rok 2014. Dovidenia. Ja pripomínam, že my sa striedame s výborom pre hospodárstvo a menu. Je to kompetencia, ktorú by radi mali aj iní e, medzi časom, ale my sme si ju obhájili, e, pretože my musíme urobiť každé dva roky túto správu, aby sme vôbec mali šajnu o tom, čo sa deje v EIB. Je mi ľúto, že máme meškanie 15 minút, ale jednoducho niekedy nemôžem zabrzdiť kolegov. Vieme, že máte iba obmedzený čas k dispozícii, je mi to ľúto, ale my sa v poslednej dobe vydáme častejšie. Pán, pán Hojer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je pre mňa veľkým potešením tu dnes môcť byť a informovať vás o tom, čo EIB, skupina EIB, EIB a Európsky investičný fond urobili, aby podporili európsku ekonomiku, aj vzhľadom k tomu, že momentálne e, vypracovate vašu výročnú správu o EIB za rok 2014. Ja by som chcel poďakovať e, spravodajcovi pánovi e, Georgi Pirinskému za jeho vynikajúcu prácu v ekonomickom prostredí, ktoré je brzdené vysokým, vysokou nezamestnanosťou a, a nízkymi investíciami sa ibe snaží urobiť, čo môže e, na podporenie tohto ekonomického prostredia udržateľným spôsobom, pretože e, si klademe ako našu prioritu prínos pre občanov Európy. Na rozdiel od komerčnej banky našim cieľom nie je zisk, ale ekonomické, ekonomické a e, sociálne výsledky. Čiže naše financovanie v roku 2014 znamenalo pre európskych občanov a spoločnosti konkrétne prínosy. Keď hovorím, že neprodukujeme zisk, tak to znamená, že samozrejme nemôžeme si dovoliť ani plitvať peniaze, ani e, robiť veci, ktoré nie sú finančne návratné, pretože by sme stratili dôveru našich investorov, ktorá je veľmi dôležitá, ak e, máme E, pracovať s tými 70 až 80 miliardami eur ročne. Poskytujeme financovanie firiem, ktoré vytvorili alebo e, podporili 3,9 milióna nových e, pracovných miest. Podporili sme najmä malé a stredne veľké podniky, ktoré sú chrbticou naš- našej spoločnosti. 4,4 nových 4,4 milióna nových e, prípojok e, internetu a vysokorýchlostného pripojenia domácnosti e, bolo výsledkom našich financovaní. Takisto zníženie emisí CO2 to zhruba zodpoveda tomu, že by sme zrušili 2, 000, 2 milióny vozidel, že by sme zrušili 2 milióny vozidel. Ďalej naše prostriedky pomohli e, modernizovať e, zdravotné zariadenia a nemocnice, kde e, môže byť umiestnených 8, teda, ktoré majú kapacitu ložek 18 miliónov. A takto môžem pokračovať. My sme minulý rok 13, 30 miliard eur smerovali na vytvorenie 15 tisíc pracovných miest pre mladých a to je e, dôsledok e, programu, ktorý sa rozbehol pred dvomi rokmi. My financujeme najmä projekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta pre mladých ľudí v rôznych aktivitách, osobitne financovanie pre malé a stredne veľké firmy, pretože tie sú, e, tie zamestnávajú nadproporcionálne viac na, na malých, mladých ľudí než, e, než tradičné alebo veľké podniky. E, malé a stredne veľké podniky sú obvyklým vstupom mladých ľudí do ekonomiky, e, dávajú im možnosť vzdelávať sa, dávajú im praktické skúsenosti na to, aby boli v tej našej ekonomike produktívni. Sú to tí zamestnávateľia, ktorí, ktorí mladým ľuďom často poskytujú prvé zamestnania. Preto IB podporila malé veľké firmy 25,5 miliardami eur minulý rok. Ďalej financovanie malých a stredne veľkých firiem bolo E, najväčším príspevkom, e, politicky motivovaným príspevkom skupiny EIB a keďže skupina EIB nikdy nefinancuje projekty sama, naše financovanie mobilizovalo viac ako 50 miliard eur e, podpory pre malé, malé a stredne veľké podniky. A ďalšie priority Európy boli budovanie strategickej infraštruktúry, kde sme vydali 25,6 miliardy, klimatické zmeny 9,1 miliardy a 14,1 E, vyše 14 miliard na ďalšie cieľa. E, spolu skupina EIB poskytla financovanie vo výške viac ako 80 miliard eur. Samotná EIB požičala e, tak takmer 70,7 miliardy, o 5 miliard viac ako v roku 2014. Isté si pamätáte, že z vašou podporou banka dostala zvýšenie pred dvomi rokmi o 2 miliardy a my sme prislúbili, že do troch rokov e, spustíme e, alebo teda vyvoláme investície o výške 180 miliard eur v eurozóne a myslím, že e, keďže toto trojročné obdobie vyprší v decembri tohto roku. Uzavreli sme program v marci tohto roku, to znamená 7 až 8 mesiacov pred termínom. Takže je to, myslím, úspech. Tých 180 miliard eur bolo ďaleko prekročených a to viedlo k tomu e, Junckerovmu plánu, ktorý ste podporili tiež a my by som, ja by som tiež chcel doplniť niekoľko slov Grécku. Po schválení tretieho bali- záchranného balíčka Európska banka vytvorila nový plán na podporu ekonomickej obnovy. Snažíme sa vystupňovať naše aktivity v Grécku v úzkej spolupráci s našimi gréckými partnermi, ako aj Európskou komisiou. A cieľom je, ciele sú dva. Jeden, prispieť k naštartovaniu ekonomiky a druhý, poskytnúť podporu pre rozvoj investičných projektov v krátkodobom horizonte e, to znamená, že viac ľudí z EIB ide do terénu a urýchluje tak technickú podposkytovanie technické podpory, ako aj rozvíjanie požičiavania, pretože e, chceme, aby sa zvýšili požičky najmä súkromnom sektoru, malým a stredne veľkým firmám. A my sme podporovali, podporovali Grécko aj pred krízou e, podporujeme ho počas krízy a budeme k dispozícii pre Grécko aj po kríze. Ale aby som povedal jednu vec jasne, nesústredujeme sa len na jednu krajinu a takisto nemáme nejaké kvóty pre jednotlivé krajiny a toto sa ani nebude diať v budúcnosti. Náš, náš podnikateľský model je založený a ďalej bude e, založený na vyrovnanom portfóliu v celej Európskej únii a e, my nie sme bankou eurozóny, toto chcem zdôrazniť, sme bankou celej Európskej únie. A e, tiež chcem povedať niekoľko slov k e, utečeneckej kríze. Aj keď e, všetky pohľady sa opierajú na rast a tvoru pracovných miest, EIB ustupuje zo svojich pozícií na svete a pritom je veľmi dôležité, aby sme udržali našu úroveň angažovanosti najmä v okolí Európskej únie a preto sa snažíme podporovať európske politiky ktoré by mohli e, potlačiť e, koreňové príčiny utečeneckej krízy a o tom sa bude hovoriť aj dnes na e, rade. Sme v procese prípravy návrhov toho, ako banka môže reagovať. Ja tieto návrhy predložím naš, naš, naš, našej správnej rade čo najskôr. My chceme reagovať na štyroch úrovniach. V prvom rade E, dramatická situácia v krajinách e, prvého vstupu týchto utečencov do Európskej únie, kde e, sme strávili príliš veľa času bez nejakého zásahu, bez nejakého konania. Po druhé, druhá úroveň je situácia v tranzitných krajinách, a to osobitne krajinách Západného Balkánu, kde situácia je naozaj dramatická a Európska únia Eh, bola požiadaná o pomoc. Tretia úroveň sú krajiny cieľové, kam väčšina migrantov sa snaží dostať a kde chce zostať. Eh, tam je obrovská výzva, ktorú eh, treba riešiť a Európska banka by mala aj v tejto oblasti konať. po štvrté, by som povedal, že skôr či neskôr budeme požiadaní o to, aby sme neriešili len symptómy, ale riešili dôvody migračných tokov a prílevu migrantov a preto bude pravdepodobne treba preskúmať rozvojové politiky a medzinárodnú spoluprácu, medzinárodné záležitosti aj zahraničnú politiku a Európska banka bude požiadaná, aby pomohla aj v týchto oblastiach. Ja mám veľmi silný dojem, alebo teda zanechal vo mne silný dojem, zanechali konferencie. V Addis sa konala konferencia o e, rozvoji, ktorá viedla k Eh, samitu eh, OSM v New Yorku len pred tromi týždňami o udržateľných cieľoch rozvoja, kde eh, bol, boli schválené ciele udržateľného rozvoja, kde veľký význam, veľký dôraz je kladený na klímu. A len pred dvomi dňami som sa vrátil z Limy na zasadnutí IMF o, um, o klíme. Tam klíma naozaj zohrávala prím a uh, padla dohoda o splnení klimatických cieľov. Znamená to, že 25 nášho podnikania takisto sa bude zameriavať v budúcnosti na klimatické aktivity. To je minimálne, minimálne percento. My sme um, ohlásili, že pri aktivitách mimo Európskej únie to pôjde až na 35 a to roku 2020. Takže určite spomedzi tých viacstranných inštitúcií uh, sme prví, sme na popredí, sme nielen jednou z najsilnejších inštitúcií, ale aj jednou z najdynamickejších. Aj keď bude treba presviečať kolegov o tom, že je potrebné klimatické aktivity podporovať a bez veľk- veľmi silného politického tlaku a podpory to možné nebude. Chcel by som tiež povedať e, pár slov k Ukrajine. Požiadali, boli sme požiadaní Európskou radou, aby sme vystupňovali aktivity na Ukrajine. Um, medzi rokmi 2014-2016 sme boli požiadaní o zdvojnásobenie našich aktivít na Ukrajine a ja by som vám teraz chcel oznámiť, že sa nám to darí. Okrem toho sme nedávno dostali žiadosť od ukrajinskej strany, aby sme preskúmali situáciu e, s dodávkami plynu. Túto zimu musíme si uvedomiť jednu vec za to, že ak e, zvážime možnosti e, skladovania plynu, tak pokiaľ nebude možné financovať dodatočný nákup plynu, tak tam bude pomerne zima v januári. Európska banka podľa svojich stanov nemôže financovať nákup plynu, takže sa sústredíme na projekty. Avšak e, zistili sme, že Svetová banka môže takéto nákupy plynu financovať, takže sme urobili to, že sme poskytli záruku projektom Svetovej banky na Ukrajine v objeme 500 miliónov eur a, a toto uvoľnilo prostriedky e, na Um, na súvahe Svetovej banky, ktorá, ktorá tým pádom môže uvoľniť peniaze uh, tak, aby v januári uh, nedošlo k plynovej kríze. A uh, posledná informácia, samozrejme každý hovorí o Junckerovom pláne. Junckerov plán, aby som to troška zhrnul, napreduje celkom dobre, najmä po vašom rozhodnutí, ktoré ste schválili, ktoré ste prijali minulý a včera, včera večer o vymenovaní e, riaditeľa. E, investičný výbor bude ďalším krokom, aj keď to nie je celkom správne pomenovanie. Investičný e, výbor nebude hovoriť o, alebo nebude rozhodovať o investíciách, ale o garanciách, ktoré uvoľnia peniaze na súvahách bank. A pre vás je tiež dôležitá, alebo teda čo je dôležité pre Európsku úniu je, že do konca tohto roka v zmysle našej povinnosti vykazovať um, oznámime, že asi 45 až 60 miliard eur už bude, bolo, no, teda bude e, aktivizovaných tým Junckerovým plánom e, a investičný výbor už e, spracoval konkrétne projekty, ktoré povedia, po, povedú do konca roka k zhruba 50 miliardám aktivizovaných prostriedkov. Takže ak ste hlasovali za Junckerov plán, tak teraz to prináša ovoci. Ale nechcem teraz sa plýtovať vašim časom a chcel by som dať príležitosť aj vám, aby ste e, sa obrátili na s otázkami. Ďakujem za túto veľmi dobrú bilanciu. Je dobre vedieť, že banka e, robí to, čo má robiť. Pán Pírinsky E, je spravodajca, ale predtým ešte pani Ayala Sender na 4 minúty. Nemáme veľa času, lebo pán Hojer musí odísť. E, e, Ďakujem veľmi pekne, ja som si vypočula veľmi detálne pána Pirinského. Je tu však problém s programom. Ja mám napriek tomu niekoľko otázok, ktoré by som teraz chcela položiť pánovi Hojerovi Mm, zaslala som mu, teda zaslala by som vám tie otázky písomne, aby bolo možné e, sa k tomu vyjadriť podrobne, ale v prvom rade ma zaujíma vzťah, e, alebo teda plán Junk- Junckerov plán e, z vašej funkcie bankára. Viete iste, že sa žiadalo, alebo teda, že sa o tom hovorilo tak, že Junckerov plán si kladie ako cieľ aktivizovať investície, aby sme sa vyhrabali z tej, z tej jamy a e, zároveň by mal nejakým spôsobom byť kontrolovaný, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k nejakej nestabilite e, v tom pláne. A tak sa chcem spýtať na váš e, názor, ako vnímať túto situáciu, e, teda či e, reálne ide o cestu, ktorú možno nastúpiť bez nejakých vážnych negatívnych dôsledkov. Po druhé sa chcem pána Pirinského spýtať eh, na, stratégiu komunikácie banky o produktoch, pretože Junckerov plán tiež spôsobuje eh, isté zmetky a eh, nie, nie dosť informácií o fungovaní produktov banky, takže by som aj od vás chcela počuť ďalej vo vzťahu k diverzifikácii, ako Španielka to teraz hovorím, pretože banka v podstate potvrdila zmluvy vo väčšine s, s našou krajinou, ale aj pán Pirinsky e, v súvislosti s Bulharskom sú obavy, pretože 5 ďalších krajín podpísalo e, kontrakty a čo sa stane s tými ďalšími krajinami, ktoré e, sa musia ale naučiť budovať tie projekty a komunikovať s vami a ďalej čo sa stane s dvomi projektami, ktoré, kde, sú pred, kde sú obavy o korupciu. To je príklad so Stani, kde banka zaplatila časť pôžičky a momentálne sa vyšetruje tento problém. Pán, pán Vali to, to bude mať v gestii, bude, bude to riešiť, ale uh, E, potreboval by som počuť od vás ďalej. E, hovorili ste o Junckerovom pláne aj o utečencoch. E, vy, my si myslíme, že je potrebné prehodnotiť tie investície, ktoré sa týkajú aj Junckerovho plánu, toho rastu a zamestnanosti, aj v prípade krízy a pri tých utečencoch sa to týka tej naliehavosti prijať tieto osoby za takéto komplikované situácie a rozdeľovať ich, to je záležitosť, ktorá sa momentálne ešte rieši. Takže chcem vedieť, či pokročíme z tých dobrých zámerov a či tu vykonáme určitú výnimku z tohto pravidla v tomto v tejto prípade, ktorý je tak naliehavý. Ja som sa tiež zaradila na zoznam rečníkov. Mám 5 otázok. Poprvé, zisk banky padol na 20 Aké boli hlavné dôvody? Ďalšia vec. E, pôžičky programovým štátom Grécko, Taliansko, e, Cyprus, Portugalsko, vynechám Španielsko. Od roku 2012 tieto štáty stabilne dostali iba 5 e, pôžičiek. Keď hovoríme, že im treba pomôcť prečo celé roky, je to stabilne iba 5 a Čiže iba 5 dlhopisov um, uh, dostal, dostali a 13 uh, uh, dlhopisov v Sýrii. Čo si pod tým máme predstaviť? A ďalšia vec. 80,3 miliárd tie hlavné čísla v správe to mi nevychádza. Ja, mne vyšlo iné číslo, e, vyše 70 miliard. Môžete to vysvetliť? Pán Píper, pán Hoyer by možno mal ešte dostať čas na tvoje otázky, pretože ty si to tak vystrelila, že to asi nestihol všetko zaznamenať. Môžem teda predniesť moje otázky? K tomu, čo povedala pani Ayala Sender, neexistujú dobré a zlé dlhy. Ehm, téma utečenci, tie, tie dlhy budú musieť splatiť budúce generácie, takže ja chcem, aby Európska investičná banka tam nepripustila žiadne rozdiely. Chcem takisto vysloviť pochvalu. Vo vašom pláne na rok 2014 ste popísali veľmi dobré veci. Ja teraz na miesto pána Hejsa e, chcem niečo predniesť. Um, týka sa toho pridanej hodnoty vašej činnosti. Pán Hoyer, vy ste povedali, že 35 chcete dať na opatrenia na ochranu klímy a ste tu veľký nadšenec. A čo tým dosiahneme? Ja sa pýtam, uh, Naozaj sa to oplatí, keď to porovnáme s tým, čo by ste vedeli dosiahnuť v sociálnej oblasti? Ehm, premýšľa EIB takýmto spôsobom strategicky? Samozrejme, ochrana klímy, to sa vždy dobre počúva, keď je to niekde v nadpise napísané, ale čo to konkrétne prinesie v oblasti zníženia emisí CO2, keď EIB investuje týmto smerom? A ďalšia vec, Teraz ste vo výbore pre kontrolu rozpočtu. V iných výboroch vás možno viac chvália, ale tu to asi tak veľmi nie je. Ja sa chcem spýtať na implementáciu fondu EFSI. Od uh, členských štátov dostávame sťažnosti, že vy sa miešate do programov, ktoré uh, tak či tak bežia aby ste preskúmali dobré možnosti financovania vďaka ratingu. Nie sú to jednotlivé prípady, zdá sa, že je to zásadná sťažnosť, e, najmä od iných bank e, alebo poisťovní, ktoré kriticky sledujú určité projekty. Pán kolega Vali je ďalší na programe rečníkov. Ďakujem, pani predsednička. Ja E, pracujem pre, e, ďakujem e, predsedovi EIB za odpovede a za údaje, ktoré sú v poslednej, v poslednej správe a chcem sa spýtať na dva projekty, ktoré sa týkajú, teda poprvé je to Castor, viac ako 400 pozitívnych hlasov Európska investičná banka tam e, prefinancovala tento e, projekt. Potom, čo talianské orgány skonštatovali daňový podvod jedného talianského ministra v súvislosti so zadávaním verejných zákazok, Európska investičná banka by nám mohla dať viac informácií, aké tam boli súvislosti. Ja si myslím, že by voči projektom, kde existuje podozrenie, alebo dokonca istota, že do, došlo k podvodu, tak takýto, takéto projekty by mali mať nulovú toleranciu. Mohli by ste konkrétne tento prípad popísať? No a teraz nová, nové operácie pre infraštruktúru v súvislosti s Junckerovou investíciou. E, mali by existovať, e, je to pravda, že majú e, existovať certifikáty, že projekt nie je realizovaný e, mafiánskymi firmami, aby sa nestalo, že e, zákazky alebo nejaké podzákazky dostanú firmy, ktoré sú naviazané na mafiu, aby e, peniaze európskeho daňového poplatníka boli vynakladané čistým spôsobom. Niekedy je čas, veľmi ťažké zhromaždiť tieto informácie, pretože sa jedná o súkromné firmy o súkromných dodávateľov alebo subdodávateľov, ale musíme bojovať proti tejto rakovine organizovanej kriminality. No a teraz ešte diálnice napríklad. Zaujíma ma, aké kritéria používate pre e, hospodárske posúdenie vplyvov, pretože často e, sa vás pýtajú na mýto. E, niekedy tieto predpoklady sú príliš optimistické, a finančný výnos v konečnom dôsledku nie je veľmi vysoký. Domnievam sa, že by sme mali zabrániť, respektíve mali by sme e, vsadiť nie na gas storage, ale na skutočné obnoviteľné energie. Ďakujem pani predsednička, pán predseda Hojer. Správa o činnosti za rok 2014 je impozantná, zaujímavá. Máme investičný nedostatok 300 miliard eur v EU a preto je veľmi dôležité, že vy, vaša banka, poskytuje viac ako 80 miliard v investíciách v Európe a že investujete do infraštruktúry a do klimatickej ochrany. Štvrtina respektíve 35 by malo ísť do ochrany klímy. Chcem sa spýtať, či diskutujete v Európskej investičnej banke o tom, že by sa prepojili projekty na ochranu e, klímy s cieľmi udržateľnosti, ktoré e, máme. Ako to hodnotíte a ako, ak, na, akej, e, na akom stupni záväznosti sa to robí? ako členské štáty musia dodržiavať napríklad pravidlá COP21, keď chcú realizovať projekty z vašich peňazí. E, dodnes 140 e, krajín, ktoré takéto projekty využívajú, ešte e, neodovzdali žiadne, žiadne záväzné vyjadrenia. No a malé a stredné podniky, vy ste povedali, koľko ste ich podporili, najmä v oblasti inovácií. Ja som z oblasti priemyslu. Máte tam projektovú líniu Inofin, 25 miliard e, ste tam investovali, to je e, e, výborné, venujete sa širokopásmovému internetu. Dáte nám nejaký výhľad, ako to bude vyzerať v roku 2015? Malé a stredné podniky plus širokopásmový internet. Do roku 2020 sa bude investovať 32 miliard do broadbandu. No a posledná téma, FC Teším sa, že Wilhelm Molter včera bol potvrdený ako, ako riaditeľ. Som rada, že Rakúšan je to, pretože som z Rakúska, je to dobrý muž na túto funkciu. Vy ste povedali, že výbor pre e, projekty z fondu FC ešte neexistuje, ale do konca roka by sa malo investovať už 50 miliard eur. Môžete e, vysvetliť, ako to môžete zrealizovať bez toho, aby ste mali výbor pre projekty. A ďalšia vec, prostriedky z FC pôjdu aj do rizikových projektov, ktoré predstavujú veľkú pridanú hodnotu. Povedzte nám, a na základe akých kritérií takéto projekty budete vyberať. Ja nepoznám ten zoznam projektov, ale počula som, že je tam napríklad aj nemocnica. Môžete k tomu niečo povedať? A ďalšia vec, EIB a FC vsádza na nové produkty. Povedzte nám, aké konkrétne produkty to sú. Kolegy Štás, s vami. Pán kolega Štás, dve minúty. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Samozrejme, toto je veľmi zložitá úloha eh, poskytnúť odpovede na mnohé otázky v takomto krátkom čase. Ja vám radšej písomne pošlem moje otázky, lebo ináč nebude možné ich kvalitne zodpovedať. Mm, ja považujem FC za dôležitý, si sa k tomu vyjadríte. Potom tu ide o vzťah medzi správnou radou a samotným eh, direktóriom, potom ide o spoluprácu s dvorom auditorov a potom ide samozrejme aj o postup podávania sťažnosti, ide tu o verejné konzultácie, to sa má všetko zarazovať do konca roka. Tomto sa na vás obrátim písomne, ale mňa zaujíma, aká je vlastne situácia EIB keď ide o krátenie daňovej povinnosti, daňové podvody. Totižto v rámci nášho uznesenia sme sa pýtali, či by ste vlastne nemohli, tak povedať tak silnejšie alebo hodnovernejšie pôsobiť tejto oblasti a či by ste nemohli nejakým spôsobom preverať lepším spôsobom tie štruktúry príjimateľov predtým, ako sa vlastne vydajú určité dlhopisy. A tu ide o to, aby títo poberatelia vlastne spolupracovali, spolupracovali, pokiaľ ide o tento fenomén krátenia daní a daňových podvodov. Chcem sa spýtať, či sa riadite týmto našim odporúčaním, či je to vôbec realizovateľné, akým spôsobom možné, že niektoré podniky dostávajú tranže, tranže dlhopisov, aj keď voči nim OLAF vykonáva vyšetrovania. Existujú príklady napríklad zo Slovenska, tam ide o tepelnú elektráreň, tam sa vykonáva práve vyšetrovanie a poskytujete dlhopisy, takže mňa by zaujímalo, ako vy postupujete v tejto oblasti. No a potom ďalšia otázka alebo taký komplex otázok, to je ochrana klímy. Vy ste spomínali, pán Hoyer, 25%. A my tu ešte samozrejme myslíme veľké investície, ktoré sa týkajú tak povedať z tých klasických palív, takže stačí to percento na to, aby sa podarilo zvrátiť e, energetiku k obnoviteľným zdrojom. Nech sa páči, pán Hoyer, to pre vás veľmi zložitá úloha. Dámy a páni, poprosím vás o trpezlivosť a odolnosť. Ja sa pokúsim zodpovedať otázky. Niektoré nebudem môcť odpovedať. Pán Stas, vy ste o tom tiež hovorili, ale samozrejme, každá otázka, ktorá bola položená, ak nebude mnou zodpovedaná, môžem vám prislúbiť, že dostanete písomnú odpoveď. Mimo iného, pani predsedníčka, chcel by som podnietiť, že vám dávam príležitosť, aby ste na konkrétnych projektoch alebo aby ste zahlbili do konkrétnych projektov s vašimi pracovníkmi, totiž to pri mnohých veciach aj ja som tak povediac preťažený z toho hľadiska, aby som vlastne sám mohol vykonať kontrolu kritérií. Totiž to ja sa v týchto veciach spolieham na našich pracovníkov. A keď sa teda tým zapodievam a zahlbím sa do nejakého projektu, tak v zásade musím povedať, že som vždy veľmi pre, príjemne prekvapený, že ako precízne a konzekventne sa postupovalo. Táto banka a v tom sa odlišujem od mnohých iných, nie od všetkých, ale od mnohých. Neukončuje svoju prácu tým, že sa uzavrela zmluva o poskytnutí úveru. Nie, nám ide o to, že ak Celé sa to ukončí až keď sa zrealizuje celý projekt, na ktorý sme požičali peniaze. To stojí veľa peňazí, potrebujeme monitoring a samozrejme na monitoring projektov potrebujeme personál, ale vyplatí sa to, lebo jednoducho nedostále dochádza k prípadom. Spomínali sa tu niektoré. A ide o to, že skutočne nevyhnutné kvalitne preveriť projekty a nakoniec sa ukáže, že vlastne tam došlo k istému zneužitiu alebo podvodu, preto je dôležité zasiahnuť. Preto samozrejme sme veľmi úzko prepojení s OLAFom a tá skutočnosť, že prebieha vyšetrovanie ešte neznamená veľa, totiž to máme aj také štáty, kde neprebehne žiaden projekt bez žaloby a my v zásade potom musíme vysledovať, e, či tam je niečo opodstatnené alebo nie, potom to rieši OLAF, napríklad boli tu určité príklady z niektorých krajín a tam bola skutočne kritická situácia, tam sme veľmi transparentne úzko spolupracovali s OLAFom. Boli tam, e, bola tam kritika zo strany vládnych organizácií a musím povedať, že s tým projektom mám stále ešte problém, ale napriek tomu bolo nevyhnutné skonštatovať to, že OLAF sa rozhodol, že nezahájí žiaden postup, žiadne konanie a preto je dôležité si uvedomiť, že tie výčitky, ktoré sa tu, ktoré tu vznikli, sa netýkali toho samotného projektu, ale týkali sa skôr iných projektov, kde išlo určité krížové prepojenie medzi jednotlivými podnikmi, takže to je veľmi komplikovaná záležitosť. To znamená, že celkovo sme prepojení veľmi úzko s OLAFom a samozrejme, pokiaľ ide o zásadné dokumenty a našu internetovú stránku, môžete sa o tom dočítať, ak dochádza k nejakému podvodu daňovému alebo praniu špinavých peňazí. Je to politika nulovej tolerancie v tejto oblasti ja som vďačný za každú indíciu, za každý náznak. Ak je riziko, že mohlo byť nejaký problém z tohto hľadiska pri nejakom projekte, samozrejme výčitka ešte nie je obvinením, je tu prezumcie neviny, ale my ako banka EÚ máme záujem nielen chrániť dobré meno banky, ale aj Európskej únie ak teda v Slovensku, Taliansku alebo Grécku, treba za Švédsku je nejaký projekt a je tam uvedené, že je to podporované Európskou úniou, podporené Európskou investičnou bankou, tak ide predsa o dobré meno EÚ. A okrem toho ide o dobré meno, ktoré má Európska investičná banka u tých, ktorí nám poskytujú financie. A to sú vlastne tí investori, ktorí nás kupujú um, dlhopisy v objeme desiatok miliard eur, takže preto my veľmi citlivo vnímame tieto veci. Samozrejme, chyby môžu nastať, niekedy sa to zistí včas, niekedy až neskôr, ale je dôležité vykonať úpravy. Bol veľký problém pri dopravných projektoch, totiž, že každý dopravný projekt sa opiera o určité prehnanie. Totižto, keď som nedávno bol v Porte. Videl som, že pomerne veľa diálnic vedie z Porta do Lisabonu a tak som sa zaujímal o to, že vlastne aký bol základ pre tieto rozhodnutia o týchto projektoch. No a potom zistíte, že očividne sa vychádzalo z nerealistických objemov prepravy, takže sa tieto údaje prehnali a to je základ pre takéto projekty, častokrát projekty PPP, ktoré nevedú potom k želanému úspechu, že by sa zlepšila infraštruktúra, ale zvýši sa práve zadlženie štátov. No a tento projekt do toho sme išli iba vtedy, lebo sa skonštatovalo, že jednoducho je to tak riskantné, že môže to mať významný vplyv na zadlženie e, štátu, ale to sú veci samozrejme úvah. Ide tu o posúdenie objemu dopravy a z toho vyplývajúce príjmy, ktoré sa platia potom sa mýta. Je dôležité postupovať obozretne a hodnotiť to skepticky. Ešte by som chcel skonštatovať niečo k nerovnováhe medzi jednotlivými štátmi. Pokiaľ ide o banku, nemáme tu žiadne kvóty, som prísne proti tomu, my si rediem podľa potreby a kvality projektov. To potom vedie k tomu, že napríklad na obyvateľa Španielska posledme 3 až 4 krát silnejšie ako v Nemecku. Jednoducho v Nemecku nie je po našich službách taký dopyt ako v Španielsku, súvisí to s hospodárskym rozvojom v posledných rokoch. To je niečo, čo je absolútne prirodzené. Na obyvateľa najviac pôsobíme v niektorých malých štátoch, napríklad Cyprus alebo Slovinsko. No a predstavte si, spravíte jeden väčší projekt na Malte, tak jednoducho na špičke bude Malta, lebo keď si to porovnáte s celkovým hrubým domácim produktom danej krajiny, je to obrovský objem, takže preto sú tu isté nerovnováhy, ale je to aj v poriadku, kvóty nemáme. Pokiaľ je o tú tzv. Golden Rule a tú otázku započítania do maastrických kritérií, momentálne sa vedie veľká diskusia v súvislosti so zvládaním eh, problematiky utečencov. Ja sa do toho nezapájam, to je vec pre členské štáty, aby o tom prijali rozhodnutia na základe návrhu komisie a Eurostatu, pokiaľ ide o to, ako by sa to malo zohľadniť alebo započítať. Vo vlastnom záujme banky by som mohol viedriť samozrejme názor, ale to nie je relevantné. Tu ide o to, aká je politická vôľa a ja musím skonštatovať, že ja mám veľké pochopenie preto, že v zmysle zvládnutia prílivu migrantov a utečencov a pokiaľ ide o tie obrovské humanitárne katastrofy, že tam sa musia stanoviť priority. Ja už som počul o horších návrhoch pokiaľ, pokiaľ išlo o relativizáciu maastrických kritérií, ktoré boli podstatne horšie ako tú, táto problematika zhodnenia e, nákladov utečencov, no ale o tom musia rozhodnúť príslušní ministri, ktorí zasadajú aj v Bruseli. Pokiaľ ide o problematiku produktov a zámeny produktov, máme samozrejme pani Ayala Sender obrovskú paletu produktov a niekedy tieto produkty, tá množstvo vedie jednoducho k tomu, že sú to rozhodnutia, ktoré musia príjmať tí, ktorí čerpajú úvery, či chcú podriadený úver, alebo chcú mať financovanie prostredníctvom projektových dlhopisov. Niekedy sa to realizuje prostredníctvom kombinácie. To je výhoda banky EÚ, že ponúkame skutočne širokú paletu produktov a poberateľ úveru sa môže rozhodnúť a to optimalizovať. Je tu jedno obrovské nedorozumenie, alebo veľa nedorozumení, totiž táto banka doteraz mala veľký problém s komunikáciou, sme pomerne neznámi, Jednoducho musíte si uvedomiť, že 2,5 krát väčšia banka ako Svetová banka nikto nepozná, tam vlastne nevie niečo v poriadku, ale som Junckerovho plánu. Zrazu o tejto banke hovoria všetci ľudia, ktorí doteraz nevideli, že existuje. No a teraz sa nám zobracajú zákazníci, klienti a pýtajú sa, či pod pláštikom týchto záruk v rámci rozpočtu by sme nemohli realizovať nejaký projekt a nemohli by si nám poskytnúť úver. Takže oni prichádzajú k nám, aby získali záruku v rámci Junckerovho projektu a potom dostanú bežný úver EIB, lebo nespadajú pod tie kritériá. Totiž to pokiaľ ide kritéria FC, jednoducho nie sú v tej súvislosti naplnené. Tu sme prísni, musíme preveriť každý jeden prípad, pokiaľ ide o kvalitu projektu, to nie až tak rozhodujúce, ako skôr tá rizikovosť tých projektov. Totiž to tie veci, ktoré sa dajú tak či tak financovať, to nemusíme predsa riešiť cez Junckerov plán. Ale napríklad, ak ide o oblasť výskumu a máte tam projekty, ktoré sa týkajú vývoja veľmi komplexných farmaceutických produktov, treba povedzme, že očkovacie látky pre nejaké choroby od eboli až po Alzheimer, tak jednoducho je dôležité si povedať otázku, že chceme to nechať na Američanov, Korejčanov, Japoncov, ale podporíme náš priemysel. A je to samozrejme vysoko rizikové, lebo stačí, že sa trošku omeškáte pri eh, nahlásení na FDA a už vlastne váš projekt sa nepresadí a vlastne ste prišli o finančné prostriedky, je tam teda riziko a riziko znamená, že to môže zlyhať. No a v Európe nemáme tú kultúru, tak ako to je v USA, že vlastne zlyhanie neznamená, že niekto skončil, ale že sa musí poučiť človek z tohoto zlyhania a je tam nová šanca. U nás je to tak, že rovno ste odpísaní a preto požadujeme tu aby sa e, podávali riskantné projekty, ktoré môžu aj zlyhať. A mnohé projekty, ktoré sa nám navrhujú v rámci Junckerových zárok, nie sú rizikové projekty, preto vlastne môžu byť e, pokryté normálnymi úvermi. No a samozrejme toto pochopiť, e, na to by to čo mal pochopiť, tak by stálo za to, aby ste hovorili s našimi tak povedať, odborníkmi na úvery, inžiniermi na úvery, a preto sme veľmi radi, že by sme, aby sme mohli privítať eh, delegáciu vášho výboru, aby sme mohli poskytnúť eh, poldňový briefing, presne na konkrétnych projektoch, ako to funguje, aby ste si mohli pozrieť, aký je výber kritérií, z čoho sa vychádza, pokiaľ ide o vlastne pridelenie toho najhodnejšieho produktu a potom samozrejme ide o dodatočné vysledovanie celého úveru až po jeho splatenie a zabezpečenie toho, že tie prísľuby, ktoré sa um, vykonali, boli aj dodržané. No a pokiaľ ide o čísla ohľadne zisku, no neviem teraz povedať, budem som si tomu vrátiť. Takže momentálne hovorím veľmi potichu o ziskoch banky, lebo na jednej strane musíme zdôrazniť to, že nie sme, nejdeme cestou maximalizácie ziskov, ale ten zisk vyzerá slušne, takže pracujeme veľmi hospodárne. A toto je dôležité z hľadiska výboru pre kontrolu rozpočtu, aby sme mali takú úzkú štruktúru administratívnu. Pracujeme s objemom 78 miliárd eur ročne, máme bilančnú sumu asi 450 miliard eur, asi 2000 pracovníkov máme skoro všetci po sebe v Luxembursku, porovnáte s EBRD, ktorá má desatinu nášho objemu, ale má 1800 zamestnancov, alebo Svetová banka, ktorá má skutočne také malé produkty, nedosahuje ani polovicu nášho objemu, zamestnáva 18 tisíc pracovníkov, takže môžete vychádzať z toho, že my sme skutočne veľmi úzkou štruktúrou a snažíme sa prostredníctvom skromných prostriedkov dosiahnuť naše ciele, tak to musí ostať, ale musím povedať, že áno, to je dôležité aj pochopiť pre rozpočtový výbor, výbor pre kontrolu rozpočtu, že keď sa vlastne tu nás požaduje, aby sme v rámci FC vstúpili do menších projektov, pristupovať ku klientom a zapodievať sa menším pro, produktami budeme musieť, a projektami budeme musieť mať viacej pracovníkov. Takže to, na čo sa teraz zameriame, to, to si bude vyžadovať pomerne viac pracovníkov, ale pokúsime zostať úzkou štruktúrou, ako sme boli doteraz pokiaľ ide o pôsobenie v rámci EÚ a mimo EÚ, to je rozdiel v tých číslach, o ktorých ste hovorili. To musím povedať, že mimo Európskej únie sa pomaly dostávame do určitých problémov, preto by som chcel apelovať na vašu podporu, pokiaľ ide o revíziu mandátu na externé poskytovanie úverov, totižto E, takéto, takéto politické ťaž, ťažisko dostáva dôležitú úlohu, keď je o tému klímy, ochrany klímy alebo utečencov a pokiaľ ide o návrhy na financovanie, tak vtedy to dostávame my, keď pán Tusk alebo pán Juncker alebo pani Mogherini hovorí alebo sa vráti z nejakých ciest a tam niečo prislúbili, tak potom my sa tým musíme zapodievať. A jednoducho nemôžeme to zvládnuť, ak nebudeme môcť maximálne 10% nášho objemu obchodov investovať mimo Európskej únie. Áno, sú tu hlasy, ktoré hovoria, že máte zabezpečiť rast a zamestnanosť v rámci EÚ, ale v mnohých prípadoch zabezpečíme to práve tak, že zabezpečíme to, aby politiky EÚ sa podporili mimo EÚ. Preto by som vás chcel poprosiť, keď budete revidovať mandát na externé poskytovanie úveru, aby ste dbali na to, aby sme mali určitú prúžnosť, keď ide o to dosahovať e, cieľov vlastne ochrany klímy a pokiaľ ide migračnú politiku, ale nie len to, aby sme zmiernili dopady tu v EÚ, ale aby sme ich riešili tam pri korení v krajinách pôvodu, odkiaľ prichádzajú utečenci a migranti. Potom pán Píper, crowding out, nejaké vytesnenie, tak e, my tu postupujeme veľmi prísne. Verejná banka, keď niekde pôsobí v nejakej oblasti, musí to odvodniť. A to sa musí vždy opierať o to, že zlyhali trhy, keď účastníci trhu na bežnom trhu môžu vyriešiť ten problém, ak teda nejaká komerčná banka to môže vyriešiť, tak to má spraviť. Verejná banka vstupuje do hry vtedy, ak výsledok na trhoch je jednoducho neakceptovateľný, a to preto, lebo napríklad pokiaľ ide o dlhodobé financovanie, nemôže zabezpečiť súkromné subjekty. Alebo pokiaľ ide o malé stredné podniky, pokiaľ ide o nové pravidlá pre banky, nové nariadenia, ktoré, boli, ktoré sú dobré a ktoré sú nevyhnutné a to vedie k tomu, že tá určitá pružnosť a ten manevrovací priestor pre komerčné banky v niektorých krajinách, to sa netýka len juhu, ale napríklad aj Holandska a niektorých iných krajín, to potom vedie k tomu, že malé stredné podniky majú problém získať úvery, takže to je zlyhanie trhu a je opodstatnené, aby vlastne do hry vstúpila verejná banka. Keď sa založila táto banka, pani predsednička, nikto ani netušil, že banka raz bude financovať 280 tisíc malých a stredných podnikov, my sme vtedy mali budovať veľké infraštruktúrne opatrenia. Jednoducho dnes sú tu iné ťažiska, tu ide o orientáciu do budúcnosti a to je všetko veľmi dôležité. Pokiaľ otázky inovácií, a IKT, ale netýka sa to len širokého pásma, ide tu dátové centra, konec koncov, keďže tu je nové rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, je tu nová dynamika, takže vlastne nemôžeme nechať spracovať naše údaje v Kanade alebo v USA, takže tu je obrovský, obrovská nevinutnosť financie v najbližších rokoch, to bude isté dopady a bude to siahať až po regionálne politiky na úrovni EÚ. Ak teda chceme zabrániť tomu, a použijem tu príklad z niektorých krajín, že vlastne e, niektoré oblasti krajín sa vyprázdnia a bude to všetko sústredené iba vo veľkých centrách, tak musíme investovať do širokopásmovej infraštruktúry a samozrejme sú tu určité oblasti, kde sa to nevypláca, tak ako v aglomeráciách a jednoducho to nemôžu pokryť súkromné banky, tam musia vstupovať verejné banky, takže chceme oživiť našu konkurenceschopnosť, tu sme stratili veľa a musíme práve pôsobiť v týchto oblastiach. Takže na záver by som chcel ešte povedať, že vám môžem slúbiť, že vám v rámci bilaterálnych rozhovorov poskytnem odpovede alebo písomne. Banka vo vlastnom záujme a záujme EÚ musí dbať na dôveryhodnosť a to je ten dôvod, prečo, pokiaľ ide o Volkswagen, som sa vyjadril veľmi jasne. Všetci sme boli sklamaní, Volkswagen je konec koncov jeden z veľkých šampiónov, pokiaľ ide o európsky autovlý priemysel. Je to dôhriedný partner, s ktorým sme mnohé desaťročia veľmi dobre spolupracovali a nemám žiadne pochybnosti, takže to nebude tak aj v budúcnosti, ale v tomto konkrétnom prípade niečo výrazným spôsobom zlyhalo, musí sa to spracovať, vyhodnotiť. Tu nejde len o pracovníkov, Volkswagenu, týka sa to aj zákazníkov a ďalších ako subdodávateľov, ale aj na, týka sa to aj nás ako EÚ, ktorí sme boli vlastne lídrami v oblasti klímy a potom v Líme máme problém, ak sa vlastne zistí, že ako náš príspevok k ochrane klímy sme toto spolufinancovali, preto je dôležité to jasne vyšetriť. Neznamená to, že samozrejme niektoré veci je dôležité až prehnať a Týka sa to tohoto podniku, ktorý utrpí mnohé škody, možno niektorí iní a musíme si uvedomiť, že to sú naši partnery v rámci priemyslu v Európe. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ostanete ešte s nami chvíľu, alebo musíte odísť? pretože tá otázka um, investícií v štátoch, ktoré sú v programe um, záchrany ekonomiky, to je dôležitá otázka. Pred dvoma týždňami sme boli v Grécku a vidíme, že sú tam problémy s týmto. Pri Grécku musím povedať, že medzičasom už takmer 10 e, gréckého hrubého národného produktu sme e, pokryli exposure e, banky, ale E, to, čo robí Medzinárodný menový fond a členské štáty, to, čo vyrokovali, my s tým nemáme nič priamo dočinenia. To bude úspešné iba vtedy, ak e, grécké reálne hospodárstvo začne znova rásť a za to sme zodpovední v podstate aj my, aby začalo ich hospodárstvo znova rásť. A ja tu nie som veľký pesimista, pretože poznám tie príbehy a musím povedať, že aj v Grécku existujú superproduktívne podniky a inteligentní podnikatelia, ktorí vedia niečo dostať na trh a ktorí vedia niečo na svetových trhoch predávať a naozaj môžu prispieť k rastu HDP eh, v Grécku a takíto ľudia v súčasnosti nemajú v Grécku prístup k úverom a to musíme zmeniť. V Grécku pred eh, troma rokmi sme zaviedli obcho- eh, financovanie obchodu to predtým EIB vôbec nerobila. Videli sme, že greckí vývozcovia majú problémy um, s odbavovaním svojich exportov po finančnej stránke. A nejde iba o to, že majú problémy exportovať, teda financovať export, ale majú problém aj s tým, aby eh, získali suroviny, ktoré potrebujú na, na výrobu svojich výrobkov, čiže tie suroviny nemohli dovážať grécky podnikatelia, nemohli ich pokryť svojimi letters of credit a potom vlastne samozrejme nemohli ani vyvážať. To sú veľmi konkrétne veci a tieto musíme posilniť v tých štátoch, e, ktoré sú v programe záchrany. No a musíme pani Gresle z toho vyvodiť aj bilanciu Musíme si povedať otvorene, kde, sa to, kde, kde veci fungovali a kde veci nefungovali. Keď sa pozrieme na to, ako v Španielsku začína rásť hospodárstvo, tam je vysoká koncentrácia malých a stredných podnikov, alebo keď sa pozrieme na Írsko, to bol obdivuhodný proces a takisto aj baltské štáty, to poznáme všetci. Musíme konštatovať naozaj, že Európska únia tu niečo urobila Um, je to úspech a Európska investičná banka je hrdá na to, že k tomu prispela. A ja by som rád aj takú medzibilanciu urobil o týchto úspechoch a ja by som vám ju rád predložil. Predsednička, budúci rok ideme do Talianska a pozrieme sa na eh, jedno, jeden projekt eh, rýchlovlaku medzi Francúzskom a Turínom. Eh, pozrieme sa na tento projekt, ktorý ste aj vy E, financovali a e, budeme o tom samozrejme hovoriť. E, chceme hovoriť aj o kontrole projektov, najmä v týchto komplikovanejších štátoch. Takže my naozaj vašu prácu veľmi oceňujeme. V stredu je lehota na zasielanie odpovedí na dotazník 12.00 00. E, zhromaždíme všetky odpovede a pošleme vám ich. Spravodajkyňa, chcete ešte raz e, slovo v mene pána Pírinského? Ines, chceš sa ešte raz vyjadriť? Um, sí, gracias, presidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem pánovi Hojerovi. E, myslím si, že tie otázky kolegov boli veľmi zaujímavé a aj, odpo- aj otázky pána Perinského otázky pána Spirinského e, sú veľmi zaujímavé. Pokiaľ neodpovedal váš sekretariat zatiaľ, tak bude iste veľmi zaujímavé si prečítať tie odpovede. Ja si myslím, že bolo skutočne veľmi e, zaujímavé e, na nejakom workshop alebo seminári môcť zájsť do hĺbky v tých témach, ktoré ste spomínali alebo teda na ktorých pracujete. A tá, tá diverzita, tá rôznorodosť je pri, základným princípom fungovania banky, teda tam treba prihľadať na to, aby tie aktivity boli komplementárne, aby proste podporovali ekonomiku rôznorodným spôsobom. A toto e, ilustruje aj činnosť nášho výboru, lebo ako povedala predsednička, e, v prípade Grécka, aspoň pokiaľ ja som počula, tak e, ten, tie informácie sú relatívne negatívne, čiže vy e, ukazujete, alebo teda hovoríte, že je to pozitívnejšie, než sa hovorí. A E, zdôrazňujete e, určité aspekty ekonomiky, ktoré spôsobujú problémy, kde, dajme tomu, nie sú e, úvery, alebo neposkytujú sa úvery podnikom a dochádza k absolútnemu zablokovaniu, pretože nie je možné dovážať, dajme tomu, suroviny na to, aby sa rozvinula infraštruktúra, alebo aby sa da čo vôbec dalo vyrábať. Nie je jednoducho prístup k úverom a to je situácia naozaj bezútešná a týmto spôsobom, a potom pre prípad FC, e, tam sa samozrejme môže kritizovať pán Piper a tak ďalej, ostatní. V, tom, v, tej, v tejto oblasti e, musia byť produkty, ktoré e, budú, dajme tomu z pohľadu banky, zamerané, teda nemôžu, nemôže, nemô, nemôže proste všetko fungovať, ako by sa nič nedialo. Čiže uh, vy uh, samozrejme máte plné právo orientovať kapacity banky uh, na veci, ktoré sú prioritné, napríklad FC, uh, ale je aj otázka tých pre, úverov alebo zlepšovania dostupnosti úverov pre podniky. Takže ja si myslím, že treba počítať aj s istou kritikou takže ja si myslím, že je správne, aby banka podporovala prioritné veci, aby sa hľadali spôsoby, ako spolupracovať, ako rozvíjať tie priority. Ja, Dank. Wir haben inzwischen gesehen... Ďakujem. Videli sme, že všetky veľké projekty sú riskantné projekty, náročné na realizáciu fond FC by sme sledovali radi od začiatku jeho činnosti, lebo sa chceme učiť vlastne tým, že ho budeme pozorovať a sprevádzať a sledovať. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli medzi nami. Uvidíme sa onedlho, dúfam. Wir machen heute Mittag um O 15. budeme pokračovať s koordinátormi za zatvorenými dverami témou je jeden maďarský prípad a o 16. ak sa nemýlim, sa začne opäť verejné zasadnutie. Prepačte, 15.30 pokračujeme verejným zasadnutím vypočutie generálnych riaditeľov o absolutóriu pre rozpočet komisie. Čiže 15.30 budeme pokračovať pre verejnosť.